So, ich bitte doch alle Kollegen und Kollegen. Prosím, eh, posadajte si na miesta a začali by sme. Máme totiž veľmi nabitý program. A keďže dnes popoludní ešte bude otvorená konferencia predsedov, kde sa bude hovoriť o samite tak začneme o nie o 15. ale až o 15.45, pretože máme správu pani Vilmot, aby sme mali dostatok času diskutovať o tom. Preto všetkých prosím, aby prišli na čas o 15.45. Budeme hlasovať a potom prebehne rozprava k správe pani Vilmot. Dnes máme všetky jazyky k dispozícii okrem estončiny a malčiny. A druhé oznámenie 26. marca, na budúci týždeň teda, o 14.30 až 17.30 e, v tejto miestnosti 4Q2 prebehne rozpráva s národnými parlamentmi. A chcel by som požiadať, aby ste sa tam v čo najhojnejšom počte zúčastnili. Zajtra medzi 15.15 a 16.30 tu máme návštevníckú skupinu Pani Siri Ovír má 18 návštevníkov z Estónska a vo štvrtok 21. marca o 11.30 má pani Okony pozvanú skupinu návštevníkov, ktorých samozrejme potom ešte privítame aj priamo. Minulý týždeň sme absolvovali prvý trialóg k správe Stop the Clock kde kolega Líze je spravodajcom. A v tomto prvom trialógu sme dosiahli už aj dohodu s radou a budeme potom o tomto výsledku 26. marca hlasovať a v apríli potom v pléne prebehne konečné hlasovanie. Teším sa, že sa to podarilo tejto veľmi významnej správe pokročiť tak rýchlo. Teraz tu máme zápisnice z 28. a 29. novembra, 18. a 19. februára a 28. februára. To vám dávam na vedomie. A v bode 4 môžeme Zaznieva diskusia, čiastočne bez mikrofónov, tlmočníci nerozumejú. Wir kommen jetzt zum, zum Tagesordnungspunkt Medical Devices. Teraz prechádzame k bodu zdravotníckých pomôcok. Viem, že diskusia bude veľmi bohatá. Najskôr by som dal na 5 minút slovo spravodajkyni a potom musíme obmedziť rečnícky čas na 2 minúty, pretože máme naozaj veľmi dlhý zoznam rečníkov a máme len 1,5 hodiny ešte budeme chcieť dať slovo aj komisii a ostatným, tak aby bola diskusia plnohodnotná. Neskôr však dostáva slovo spravodajkyňa pani Rod Zatiaľ ešte budeme zostavovať zoznam rečníkov a potom ho už aj uzavrieme. Nech sa páči, Dagmar Rod Ďakujem. Ospravedlňujem sa. E, nemeckej kabíne moja príprava je v angličtine, pretože pracujem na tomto dokumente v angličtine aj s ohľadom na kolegov, ktorí uprednostňujú skôr angličtinu alebo francúzštinu. Takže budem hovoriť po anglicky. Aj keď sa tomu spravidla snažím vyhýbať po výbore. Dovolte mi, kolegovia, veľmi stručne to prebehnúť, keďže mám len 5 minút. V tejto legislatíve e, vám poviem iba tú svoju časť. E, Peter Líze sa vyjadri potom k svojej oblasti. Vieme, že tento legislatívny návrh je veľmi dôležitý. Text komisie vieme, že je dobrým počiatočným bodom, ale boli by sme radi, keby sme ho predsa len mohli vylepšiť. Viem, že keď ho komisia navrhovala, niektoré časti, ako už teraz vieme, neboli celkom jasné a dúfam, že moje návrhy na zmenu príjme nielen parlament, ale aj komisia. Domnívam sa, že celá štruktúra textu nie je logická. Teraz sa držím štruktúry e, textu komisie, aby som vám to uľahčila, aby som uľahčila to pochopenie jednotlivých kapitol a potom nakoniec poviem, ako si myslím, že by sa ten text mal zmeniť e, z hľadiska štruktúry. Pozrieme sa na e, kapitolu 2. Tam sú zariadenia a zdravotnícke pomôcky na jedno použitie. Vieme, že sú takéto pomôcky, ale taktiež máme opätovné spracovanie takýchto pomôcok na jedno použitie, e, čo je e, vo svojej podstate mm, protikladom, pretože ak sa to stanoví, že je to na jedno použitie, tak sa očakáva jedno použitie, to znamená jedno použitie pre jedného pacienta v priebehu jednej jedinej liečby. E, je tu však aj možnosť opätovného využitia. Niekedy je to zadržiavanie vysokých kvalitatívnych kritérií, niekedy, aby som to povedala, tak trošku ostrejšie. To prebieha v kuchyni v nemocnice. V texte komisie e, sú vymezené e, pomocky, ktoré sú na jedno využitie, potom e, tie, ktoré tam nespadajú, budú pomocky na viac využití. Vzniká tu však situácia, ktorá sa musí riešiť na úrovni výrobcu a potom opätovného spracovateľa takýchto pomôcok ja by som sa chcela opýtať, či toto jedno použitie znamená výlučne to použitie a či je reálne um, mať napríklad kameru e, na vyšetrenie srdca, ktorá stojí 1000 eur. E, toto vyšetrenie pacienta e, trvá hodinu a vieme, že na 90 prípadov, aj keď je to len um, pomocka na jedno použitie, použije sa to opätovne. Teda ak niečo označíme za pomôcku na jedno použitie, musíme to aj dodržiavať, aby, nebola, eh, aby nebolo nebezpečenstvo kontaminácie. Bola by som rada, keby komisia eh, teda toto vylepšila v texte. Taktiež eh, sa musíme pozrieť na to, ako prinášame výrobok na trh. A čo na to potrebujeme, komisia to spomína hneď v úvode, to je podľa mňa zlé kapitole 4 a potom v prílohe 6 eh, majú informované orgány. A čo sa týka týchto notifikovaných orgánov, eh, nebudem sa hovoriť teraz o ich úlohách. Pozrieme sa však na otázku poplatkov. Nemôžeme pripustiť, eh, aby panovala konkurencia v EÚ, dokonca v jednotlivých členských štátoch z hľadiska poplatkov, ktoré si vyžadujú tieto orgány. Chceme, aby tento systém poplatkov bol transparentný a jednotný. Komisia už e, to čiastočne popisuje v tom svojom texte, ale malo by to byť prísnejšie a povinné pre členské štáty. E, v tejto chvíli neexistuje povinnosť e, pre tieto notifikované orgány, čo sa týka všetkých štyroch kategórií zdravotníckých pomôcok, nemusia zaručovať, e, že majú expertízu vo svojich radoch ani z hľadiska farmaceutického personálu, ani lekárskeho personálu. Podľa mňa je to nesprávne. Musíme sa snažiť o to, aby e, tam boli experti. Ten, kto bude oznamovať e, takúto zdravotníckú pomocku, musí byť odborník a musí byť certifikovaný. Takéto notifikované orgány musia sa v súčasnej situácii obracať na externých expertov, tieto kontrakty však musia byť transparentné. Ak budú nevyhnutné, je potrebné, aby e, sa povoľovali na národnej úrovni a táto expertíza musí byť e, taktiež preveriteľná, či je dostatočne kvalitná. Ďalej, čo sa týka ďalšieho zadávania a zamestnancov. Aj toto musí podľať veľmi prísnemu hodnoteniu. Kapitola 1, príloha 7 v texte sa týka klasifikácií. V tejto chvíli máme 4 triedy, 1, 2 a 2b a 3. Mm, podľa mňa by sme to nemuseli tak nechať. Nesúhlasím s niektorými článkami, ktoré zavádza komisia, najmä čo sa týka zmeny niektorých zdravotníckých pomôcok a presunu z E, kapitoly 2 e, a 3, e, najmä články 19, 20 a 21, mm, podľa mňa nie sú dobré. Ešte posledná veta, systém schvaľovania liečiv, tých 5 minút mimochodem vôbec nestačí. Myslím, že pre tú najrizikovejšiu skupinu musíme zaviesť povinnosť hodnotenia konformity a to sa musí centralizovane spravovať. Potom by sme nepotrebovali ani mechanizmus kontroly. Komisia totiž e, v tejto chvíli nemá v pláne zaviesť takýto mechanizmus dohľadu pred uvedením na trh až ex post e, pretože zjavne si myslia, že tá notifikácia nie je kvalitná, ale podľa mňa článok 5 teda by sme mohli vypustiť e, a kontrolovalo by sa to v inom štádiu. Potom to trestné vyšetrovanie. E, tu musíme mnoho naprávať. A ešte posledná vec. E, to poradie by som úplne zmenila najskôr klasifikácie, potom centralizované e, overovanie pred uvedením na trh, potom tie pomocky na jedno použitie a taktiež to opätovné použitie takýchto pomocok, ktoré boli pôvodne určené na jedno použitie a potom zabezpečenie dostatočných klinických údajov už som to naozaj rýchlejšie nemohla urobiť. A to som ešte polovicu vynechala. Ďakujeme pekne aj za dodržanie eh, časového limitu. Teraz nasledujú tie spravodajcovia. Viem, že eh, téma je veľmi široká, ale dnes ak nedodržíme to časové obmedzenie, sa ocitneme v časových eh, ťažkostiach. Eh, ďalšie doslova slovo kolegyňa McGuinness, eh, ak by sa to dalo, prosím, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, a chcel by som prejaviť súcit a, a pochopenie so spravodajkyňou, pretože téma je veľmi komplikovaná, je podľa mňa nespravodlivé žiadať od nej, aby takúto odbornú legislatívu zredukovala do 5 minút. Myslím, že jej musíme dať priestor potom v odpovediach, eh, aby sa vyjadrila podrobnejšie. Čo sa týka myšlienky, systému eh, kontroly ešte pred uvedením na trh, viem, že eh, na tomto vám veľmi záleží. Ja o tom ešte nie som celkom presvedčená, ale zaujímalo by ma, ako by to fungovalo, pretože si nie som istá, či by sme mali úplne upustiť od myšlienky veľmi silného dohľadu po uvedení na trh. To vlastne navrhujete, ak sa nemýlim ale bola by som rada, keby ste dostali ešte priestor potom e, na záver rozpravy, pretože e, ak si myslím, toto je ten, to najväčšie odlíšenie v porovnaní s návrhom komisie. E, čo sa týka tých ostatných bodov, myslím si, že to opätovné spracovanie a pomocky na jedno použitie, to si úplne protirečí v každom jazyku. Ani logicky to nedáva zmysel my sa vlastne snažíme s veľmi obmedzenými eh, zdrojmi a o zdroje tu predsa len ide. Ide o prepracovanie legislatívy. Členské štáty majú totiž zodpovednosť na svojich pleciach, ale mnoho príslušných orgánov nemá podľa mňa kompetentnosť eh, a znalosti vyrovnať sa s tým. A ide tu teda o dve veci. Jednak práca s týmito kompetentnými orgánmi, ale aj notifikovanými, notifikačnými orgánmi, pretože im by malo najviac záležať na bezpečnosti pacientov a celého odvetvia. Musíme teda e, tieto prvky posilniť, tieto notifikačné orgány. Musia byť odborníci e, v oblastiach, ktoré sa strešujú. Myslím, že ešte by sme mali riešiť otázku, ktorá sa týka toho, či Európa vôbec má dostatočné znalosti e, zabezpečiť celý tento dohľad. Myslím, že sú to zodpovednosti aj pre odvetvie, aj pre notifikačné orgány, aby sme mali vhodných expertov. Je to nariadenie, to je podľa mňa už e, veľké zlepšenie oproti smernici. Myslím, že je tu ochota zo všetkých strán e, vylepšiť e, a to už je taktiež veľký pozitívny bod. A, taktiež je tu časový aspekt. Toto by nenadobudlo účinnosť až o nejakých 4 až 5 rokov. Musíme sa snažiť predovšetkým eh, opätovne nastoliť dôveru a bezpečnosť našich pacientov a taktiež zabezpečiť schopnosť tohto odvetvia inovovať eh, a zavádzať nové produkty na trh. Teda bola by som rada, keby sa spravodajkynia ešte vyjadrila k tej svojej hlavnej téme na záver a ak by komisia odpovedala na e, položené otázky, ale táto téma je rozhodne veľmi dôležitá, vyžaduje si viac času. Ďakujeme. A máme ešte ďalších kolegov. Holger Kamer, Mišla Rivasi, pán Kudakis, pán Susa, pani Estrela, Peter Líze a Anna Rozbach. Zabudol som na niekoho? Pán Schnellhardt? A týmto zoznam rečníkov uzavrieme. Holger Kramer, ďakujem. Ja môžem len zopakovať to, čo povedali kolegyne. Je vlastne nemožné takúto komplikovanú tému pokryť v takom krátkom čase. E, Dagmar od BRNT to predviedla, ako by sa to mohlo dať. Bolo to 5 Dagmariných minút. Museli sme dávať naozaj veľký pozor na to, čo vlastne hovorí v takovej rýchlosti. Ide tu vlastne o regulovanie, ide o proces povoľovania E, medicínskych zariadení je potrebné komunikovať v tomto procese a sledovať, kto kedy má prijať aké rozhodnutia. Podľa mňa sa to vôbec nedá za dve minúty vôbec celé pokryť. Ja by som sa sústredil teda na priority, ktoré vnímam ja. Takmer so všetkým môžem súhlasiť, e, čo tu doteraz zaznelo. Myslím, že je nevyhnutné zabezpečiť, respektíve zabrániť konkurencii e, tých notifikačných orgánov ehm, musí sa jednoducho aplikovať e, tá najnižšia miera poplatkov, bez toho, aby si navzájom konkurovali. Myslím, že e, návrh komisie e, vytvára preto dobré predpoklady. Akákoľvek centralizované rozhodnutie z hľadiska povoľovania by sme si mali veľmi pozorne zvážiť, pretože máme už medzinárodné skúsenosti. V USA existuje proces centralizovaný v tomto povoľovaní a nezabránil tej afére s prsnými implantátmi Takže centralizácia a povoľovanie e, to automaticky neznamená väčšiu bezpečnosť. Musíme si položiť otázku, ako e, zabezpečíme kvalitu týchto notifikačných orgánov, ako to posilníme. Musíme si taktiež položiť otázku, či všetky notifikačné orgány musia vždy robiť všetko, alebo či by sa mohli stanoviť isté špecializácie, teda nejaké mimoriadne požiadavky napríklad pre e, zdravotné produkty triedy 3, alebo či sa to bude rozlišovať podľa dĺžky využívania týchto pomôcok. Nejde tu len o dávanie pečiatok na nejaké dokumenty, tu ide o mnoho viac. Myslím si, že práve pre pomôcky v tej triede 3 by sa mali vykonávať naozaj živé testy. Napríklad V prípade e, automobilových vzdiel e, máme taktiež takýto systém e, testovania ešte pred uvedením na trh na bezpečnosť. Prečo to nebudeme robiť aj v prípade takýchto potenciálne rizikových zdravotníckých pomôcok? Aj tam je to riziko veľké. Napríklad takýto pacemaker, teda to zariadenie na srdce, e, takéto musí byť veľmi pozorne e, otestované predtým, ako sa uvedie na trh. Ja si nemyslím, že takéto povolovanie pred uvedením na trh by nám pomohlo. To, čo povedala kolegyňa, e, však podporujem v tom, že by sme mali zabezpečiť dostatočný dohľad na trhu. Či sú nejaké osobitosti, ktoré sme prehliadli, pred uvedením na trh, aby sme potom dokázali veľmi rýchlo zareagovať, e, aby sme redišli aféram, ako e, bola tá s tými prstnými implantátmi. Ďakujeme. Pani Auken. Teraz bude hovoriť mene pani Rivasi. Uh, Rivasi, uh, our shadow, is not here, so I will... Ja uvedem len pár pripomienok v mene tieňovej spravodajkyne aj v mojom mene. A obe a chceme v prvom rade poďakovať spravodajcovi. Pokiaľ som dobre počul, tak súhlasíme skoro na všetkom. Ja len zdôrazním pár ďalších vecí, ktoré sú pre nás dôležité. A potom e, citujem, čo povedal Michel Ribasi, pre nás je dôležité v e, zdravotníckých zariadeniach a medicínskych zariadeniach, či d 3 chceme povolenie e, na, pred uvádzaním na trh, aby sme sa vyhli novému škandálu, ako napríklad vo Francúzsku z PIP, alebo škandálu e, v dočenskej výžive, ako napríklad s HIPom sme mali u nás, čo e, sa týka skladovania, chceme transparentnosť je najlepšie záruka, ak budeme mať hladké povľovanie, tak zabránime e, zlému za nakladaniu a zaobchádzaniu, keď zaručíme väčšiu transparentnosť. Potom bude istejšie, že kontroly sa budú dodržiavať a e, samozrejme verejná prístupnosť k údajom. Totiž sa znamená, vždy chceme e, povedať priemyslu, že keď budú vedieť urobiť vhodné zhrnutie, tak budú e, mať aj údaje k dispozícii, pretože nedokážu robiť e, vhodné zhrnutie, e, keď nebudú mať údaje. Takže je ťažké od nich e, žiadať prístup k datám, keď si neurobili e, zhrnutie. A čo týka toxikologických e, štúdí o implantovateľných zredeniach, aby sme sa tomu e, vyhli. Teraz ja to radšej nazývam ako hormonálne e, disruptory. Myslím, že by sme mali e, používať e, iné anglické slovo, ktoré je veľa beznejšie, a to sú hormonálne disruptory. Aby sme to mali tento rok v kontrolách v týchto látkach. Thank you. Ďakujem, Margareta. Ďalší rečník je Anna Rozbach. Ona zastupuje pani Jana Kudakis. På, på dansk for skyld. Og det gør jeg for... Ďakujem, budem hovoriť po dánsky. V mene kolegyne Jana Kudakis a kolegyňa komisia v správnom čase rozdala tento návrh, pretože ako sme počuli, už sme zažili niektoré škandály a to nie len pri um, prsných implantátoch alebo bedrových implantátoch, ale boli tam viaceré problémy a tým sme počuli, že e, teraz uh, už uh, sme stratili dôveru obyvateľstva a preto musíme opäť vybudovať dôveru obyvateľstva pre tieto produkty a preto je to veľmi dôležité, aby sme tú smernicu um, odsúhlasili, pretože pacient je stredobodom a musíme sa poučiť z chyb v minulosti a musíme tiež posilniť naše kontroly a predovšetkým mali by sme vykonovať viac neohlásených inšpekcií. Tento systém uh, ohlásených orgánov je dôležitý, to znamená len tí, ktorí majú odborné vedomosti môžu mm, povľovať e, vysoko rizikové produkty, napríklad e, orgán TIF v Nemecku e, pri implantátoch bedrových klobov alebo pri srdcových strojčekoch. Takže zaujím pacienta je najvyššia priorita. A potom, keď hovoríme o znovu použití týchto zariadení, tak to je dôležité, aby jasne tá zodpovednosť bola niekde upravená a e, na to komisia e, musí e, zabezpečiť, aby sledovala, ako často sa tieto prístroje znovu využívajú a preto je dôležitá transparentnosť, aby bola zabezpečená spätná vysledovateľnosť medicínskych produktov, aby sa tým pádom dali z trhu stiahnuť produkty, keď sa zistí, že kde napríklad e, v odvetvi sa tieto využívajú a kde e, spočíva ten problém. Ďakujem. A ďalší rečník je Edith Estrela. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som poďakovala Dagmar za jej vynikajúcu prácu a za túto tak zaujímavú rozpravu, ktorá nám umožnila aj vďaka e, verejným vypočutiam teda prehlbiť e, túto diskusiu. Ja ako tieňová spravodajkyňa e, pre výbor EMPL vystupujem v tejto téme. a budem sa venovať predovšetkým tej problematike e, pra- bezpečných pracovných podmien- podmienok. E, nemocničné prostredie, v ktorom teda zdravotnícky personál pracuje, tak to je ten základný priestor, ale um, tieto techniky sa používajú napríklad aj vo väzenských zariadeniach a tam je riziko pre pacientov chorých, ale aj pre zdravotnícky personál, ktorý využíva takéto zariadenia, aj pre pomocných pracovníkov, napríklad v čistiarni alebo tých, ktorí upratujú. Zdravie a bezpečnosť sa e, spomínajú v celom návrhu ako základné ciele, ktoré treba dosiahnuť. Snažila som prepojiť nariadenie o zdravotníckých pomôckach e, s bezpečnosťou, zdravím, ale aby sme prispeli k tomu, aby sme mali naše pracoviská oveľa bezpečnejšie. A to súvisí aj s platnou európskou legislatívou o e, zdraví na pracovisku a tiež s rámcovým rozhodnutí o nehodách e, spôsobených reznými predmetmi v nemocničnom zariadení. Ako môžete skonštatovať, hlavným cieľom môjho stanoviska moje je, aby naše pracoviska boli čo najbezpečnejšie. Ďakujem pani Estrela, teraz Peter Líze. Zdám. Ďakujem pán predseda. A ja sa chcem poďakovať Dagmar eh, Rod Berend. Táto téma je naozaj veľmi zložitá bol to veľký výkon, že aspoň za 7 minút ste ju predstavili skupine o tom musíme ešte diskutovať, pretože o B e, správy, ktoré ja pripravím o e, diagnostika in vitro a od Dagmar Berend o medicínskych produktoch e, sa veľmi prekryvajú. Ďakujem za tieto vstupy a mnohé z týchto nápadov potrebujem za veľmi zmysluplné, aby sme zlepšili kvalitu a v tomto súhlasím, musíme e, spoločne k tomu pristupovať a tiež sa chcem poďakovať Merit McGuinness, e, našej tieňovej spravodajke z EPP. No, my ešte nie sme presvedčení a neviem, či budeme presvedčení, že potrebujeme e, schváľovanie a povolenie zo strany štátnych orgánov pred údením na trh. Pani Rodberen to navrhuje len na triedu 3. E, to je mm, menšia oblasť, ale zároveň sú tu aj mm, myšlienky o tom, aby mnohé výrobky z triedy 2 a B boli presunuté do triedy B a potom už to bude zložitejšie otázka, ako to ďalej bude pokračovať a fungovať. A chcem doplniť k tomu, čo niektorí kolegovia už povedali. E, v oblasti liečiv e, máme e, štátne povolenie pred úvodem na trh a to tiež nezabranil škandálom. My sme hovorili o mediátoroch a o liekoch proti odehotneniu a v týchto oblastiach boli vážne škandály s povedovaním a chcem e, vyzvať k tomu, aby sme sa v zásade držali e, tej štruktúry textu A Čo sa týka diagnostiky in vitro, tak k tomu ešte niečo navrhnem. V budúcnosti pri PIP e, nie je problém pri pred povoľovaním, ale po povolení, že v prípade, kedy e, bol podvedený aj povodovací orgán, aj e, oznamovaný orgán, tak e, ide o to, čo s tým robiť, aká kontrola sa má vykonať. Takže sa má vykonať aj fyzicky ten produkt u výrobcu, ale aj v celom obchodnom reťazci. Myslím si, že toto je vec, ktorú by sme mali posilniť v návrhu komisie. Ďakujem Peter Líza a teraz má slovo kolegyňa Alda Susa. E, e, Ďakujem pekne. A ja by som rada pogratulovala Dagmar Rodberend za jej vynikajúcu prácu aj workshop, ktorý zorganizoval 28. februára tohto roka. A ja by som sa obmedzila na dve, tri poznámky k tejto téme. Poprvé, otázka bezpečnosti pacientov. To je veľmi dôležitá otázka pre nás. A vôbec to nie je nekompatibilné s pojmom inovácií, ale je potrebné, aby sme mali legislatívu, ktorá nielen zaručí bezpečnosť, a ja, ja súhlasím s tým, čo povedal Peter Líze, potrebujeme tiež legislatívu, ktorá nastolí kontroly v oblasti bezpečnosti pri aplikácii zdravotníckých pomôcok. Potom je tu aj e, kontrola komercializácie týchto výrobkov, čo je veľmi dôležité v návrhu komisie. Sú také návrhy, ako sú systémy klasifikácie, ja si myslím, že by ich bolo potrebné zrevidovať, skontrolovať, aby boli koherentnejšie a je potrebné, aby sme dobre informovali verejnú mienku. o disponibilných zdravotníckých pomôckach. A potom je tu aj otázka transparentnosti je potrebné, aby všeobecne verejná mienka, ale aj zdravotnícky personál mali príležitosť a prístup k informáciám a údajom, ktoré im umožňa mať lepšie informácie o týchto zdravotníckých pomockách, hlavne pokiaľ ide o ich bezpečné používanie. Takže nie len revízia odbornej literatúry, ale a potrebujeme presnejšie informácie o tom, akým spôsobom jednotlivé pomocky prakticky fungujú, čo funguje dobre alebo nie, menej dobre. Obmedzím sa na niekoľko týchto poznámok. Ja som to na začiatku nepočul, lebo som tu nebol, ale my sme obmedzili eh, čas prečníka na dve minúty Ďakujem, práve si, že e, mou pokiaľo, že e, to Dagmar tak urobila a že e, túto vec budeme riadne prepracovať. Chcem však tiež Lize podporiť, Petra Lize, ktorý povedal, že aj e, po schválení e, musí e, ten produkt byť skontrolovaný a to bez ohlásenia. To je dôležitú vec, ktorú treba presadzovať a tiež, e, čo týka znovu používania tých produktov, e, chcem sa vyjadriť, že mm, zo rozhovoru sme zistili, že tu je dosť veľký neporiadok. E, výrobca medicínskych produktov hovorí, že ten produkt sa používa iba raz, hoci sa môže používať viackrát a týmto chcú ani zvýšiť svoj obrad a tiež sú lekári, ktorí hovoria, že pri bedrových kluboch e, sa to dá robiť, je to možné a ja si myslím, že je tu potrebné, aby sme e, menovali pracoviska, e, ktoré môžu znova tieto využívať a to nemôžu byť výrobcovia, pretože tí majú finančné záujmy a tí nechcú znovu využívať ten vyrobený produkt, ale chcú vyrobiť nový produkt. A ja myslím, že by sme tu mali e, zapracovať isté pravidla, aby tu bol e, poriadok. A ďalej sa týka poplatky podľa článku 40. E, ja si myslím, že v istých štátoch, členských štátoch sa, sme dospeli ku chaosu, pretože v istých štátoch nebolo dodržané pravidlo rovnocenných podmienok a myslím si, že komisia by to e, mala e, nechať na delegálne akty a mali by sme preveriť, čo tam komisia zapíše a ako je konkrétne upravené, že aké sú tie poplatky a čo sa vyberá, aké poplatky sa vyberajú. Ďakujem. Teraz kolegyňa Antonia Panama. Panamona. Thank you very much, President. I would uh, like also... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať Dagmar za túto prezentáciu. Toto bude ťažká téma a chcem povedať, že e, toto bude otázka bezpečnosti a musíme sa čo najviac snažiť, aby sme to zaručili a zlepšili e, návrhy a som za klasifikáciu, vzhľadom na to, že sú medicínske zariadenia, ktoré sa začínajú skúšať a ktoré majú, môžu mať značný dopad na základe toho, aké sú spolahlivé a ako sa im dôveruje a aké sú ďalšie lekárske dopady. A čo sa týka e, ďalších e, zariadení, ako napríklad strojčekov e, na rytmu srdca, tu podporím pozmeňujúce návrhy, ktoré zlepšia postup klasifikácie a tiež je asi dobré, aby sme počítali s tým, že v triede D, to znamená tie, ktoré môžu byť nebezpečné pre pacientov a pre ich bezpečnosť, aby sme mali niečo ako klinické skúšky alebo skúšky pred úvodím na trh. Toto je potrebné a mm, bolo eh, ohlásených viacero prípadov, kedy tie um, poruchané um, lekárske zariadenia. Poprvé, e, tu nie je vysledovateľnosť, ale tieto um, poruchané, ktoré sa používajú vnútri v tele, môžu spôsobiť e, následky alebo postranné účinky a v týchto prípadoch je nutné to ohlasovať. A v prípade PIP to bol podvod. To nebol problém s bezpečnosťou, ale s podvodom. A Chcem povedať, že čo týka softveru, možno bude treba posúdiť, či je potrebné, aby mm, bol týmto návrhom pokrytý aj softver. A čo sa týka jedného využitia alebo dvojakého využitia, tak e, je tendencia spoločnosťam mnoho súčiastok e, vyhlasovať za jednoučelové alebo jednorázové. A toto spôsobuje vysoké náklady e, v národnom zdravotnom poistení a, a výrobcovia chcú, aby tie zariadenia boli jedinečné, aby sa nedali nahradiť a aby neboli zlučiteľné a mm, je teda mm, možno riešením, keď sa predpíše, že e, nesmú byť jedinečné, aby sa dali nahrádzať vzájomne. Ďakujem teraz pán Sabanov. Hodne z toho... Ďakujem. Veľa, čo tu bolo povedané, tak s tým súhlasím. Je to komplikovaná smernica, veľmi technická a preto je nevyhnutné spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa v tomto pohybujú a tomu rozumejú. Aspekty bezpečnosti v používaní zdravotníckých pomôcok, to je kľúčová vec. V tejto diskusii by som dodal len tri nové aspekty. Poprvé, nesmieme zabúdať na subsidiaritu, aby sme na európskej úrovni regulovali to, čo je efektívne na európskej úrovni regulovať a aby sme rešpektovali veľké odlišnosti praxe, či už z historického, kultúrneho alebo ekonomického hľadiska v jednotlivých krajinách. Aby sme využívanie nových pravidiel neskomplikovali v niektorých členských štátoch. Tiež je varovné prenášanie nových kompetencií na, komisi, na komisiu bez toho, že by sa to prediskutovalo. Aj tu by sme to mali veľmi pozorne zvážiť, pretože v tomto návrhu, ako aj v tom eh, nasledujúcom o tých diagnostických zdravotníckých pomockách in vitro, tak eh, to sú stále nové oblasti prenášané na komisiu. A ešte otázka pripravenosti praxe na nové pravidlá. Mal som niekoľko stretnutí eh, s odborníkmi, s ľuďmi z praxe, ktorí vyjadrujú nemalé obavy z toho, či sú to naozaj štátne orgány, ktoré majú túto smernicu po prijatí realizovať, či sú na to pripravení, aby sme v niektorých aspektoch nespôsobili napríklad zhoršenie prístupnosti niektorej zdravotníckej starostlivosti pre občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne a v neposlednom rade Rebecca Taylor. Ďakujem, pán predseda, len stručne Čo sa týka diskusie o schváľovaní pred uvedím na trh a následnom sledovaní, ja si myslím, že e, treba si posúdiť, či ten príspo, prospech, e, prínos pre mm, bezpečnosť pacienta je dostatočný, aby to odvodnilo tieto dodatočné mm, konania a či je to realistické v čase, keď sa snažíme e, zmešať byrokraciu. tiež treba vziať do úvahy, že orgány USA e, klasifikujú tieto zariadenia do troch kategórií a jedna kategória potrebuje e, schváľovanie pred vstupom na trh, ale tie, ktoré e, sú napríklad e, náhradné kolby, e, spôsobujú značné rizika pre pacientov a preto je dôležitý ten monitoring po uvedení na trhu, pretože mnohé z nich neboli identifikované a používajú sa roky, takže máme dosť klinických dôkazov a údajov o využití u pacientov a preto tieto treba opatrne využívať. Ďakujem teraz na slovo komisii. A to je vedúca otvoru Sabine Knie. Nech sa páči, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, dobrý deň. Úvodom by som rada ospravedlnila môjho riaditeľa, pani Despina Espaňu má iné povinnosti na medzinárodnom fóre a preto dnes nemôže byť pri tejto prvej výmene názorov. Rada by som stručne pripomenula tri ciele, ktoré nás viedli pri príprave tohto návrhu. Posilnenie ochrany zdravia a bezpečnosti, dobré fungovanie vnútorného trhu a podpora inovácie a konkurencie schopnosti tohto sektoru, ktorý sa veľmi rýchlo vyvíja. To sú tieto tri ciele, ktoré nás viedli pri príprave týchto dokumentov. A teraz by som odpovedala na rôzne body, ktoré sa tu spomenuli. A na jednej strane je tu tá otázka pred aplikáciou alebo pred uvedením na trh, po uvedení na trh a potom transparentnosť. Jeden zo spomenutých bodov vo viacerých prípadoch otázka sťahovania takýchto prostriedkov a pomôcok. V texte návrhu je definícia zdravotníckých pomôcok, ktoré sú e, jednoučelové alebo na jedno použitie Môže tam byť e, protirečenie, keď hovoríme opätovné využitie takýchto jednoúčelových. Môže to byť protirečivé, ale ide o to, aby sa používali len jeden jediný krát. To závisí samozrejme od charakteristiky pomôcky. Môže to byť nebezpečné, ak by sa táto pomocka zopakovala druhýkrát. Je možné, ale výrobca neurobil štúdie, e, koľkokrát sa môže tento e, výrobok alebo táto pomocka používať. Snažili by sme sa aj zadefinovať kritické pomocky, ktoré používajú sa pri invazívnych operatívnych technikách a z princípu sa nemôžu opätovne používať. Vychádzali sme zo stanoviska Vedeckého Európskeho nezávislého výboru a prijali sme pojem reprocessor, teda ten, kto robí opätovné používanie, tak e, sa asimiluje na výrobcu, pretože mení pôvodný cieľ alebo určenie toho výrobku, takže ten, kto robí to opätovné používanie, musí potom rešpektovať všetky povinnosti výrobcu. Aby niektoré členské štáty mohli riešiť špecifické prípady, je tam klauzula, ktorá im umožňuje robiť opt-out a zakázať napríklad praktiku opätovného používania alebo obchodovanie e, ktoré sa majú opätovne používať na ich území. Vedecké rady, ktoré sme dostali od tohto Európskeho výboru, nás viedli k tomu, aby sme vytvorili systém, ktorý e, zabezpečí možnosť opätovného používania, ale za maximálnej bezpečnosti. Druhý bod – notifikované organizmy. Je to slabé miesto, my vieme, v našom súčasnom systéme, tak sme posilnili situáciu týchto organizmov vo viacerých aspektoch. Posilnili sme, pož- posilnili sme požiadavky na orgány, ktoré menujú tieto organizmy, to sú národné orgány. Posilnili sme, a tam je celý dodatok, ktorý sa venuje tomuto bodu, kritéria, ktorý musia zodpovedať pokiaľ ide o nestrannosť, nezávislosť, kompetencie, odborná pripravenosť personálu, postupu a tak ďalej. A tieto organizmy e, sú podrobované spoločným auditom, e, ktorých sa zúčastňujú predstavitelia komisie a iných a členských štátov. A práca týchto organizmov e, bude samozrejme podrobená v určitých prípadoch kontrole v prípade toho mechanizmu skrutinia Takže si myslíme, že už sme značne posilnili aspekt kontroly a kritérií, ktorý musia tieto organizmy e, zodpovedať. E, pán predseda prerušuje rečničku, ale musíme mať naozaj dosiahnuť nezávislosť a kvalitu týchto inštitúcií. Pokiaľ ide o poplatky, je tam článok aby sme prijali jednotný režim poplatkov. Prosím, ukončite svoje vystúpenie. Všetci ostatní sa museli obmedziť. E, bol by som rád, keby ste sa obmedzili aj vy a keby ste už skončili. Láskavo. Oui. Le, le point suivant, donc... Euh, Nasledujúci bod. Pravidla klasifikácie. Zrevidovali sme ich a brali sme do úvahy skúsenosti E, vývoja na medzinárodnej úrovni. Výrobky, ktoré sú inhalované, požívané alebo e, ktoré sa podávajú vaginálne. Toto pravidlo sme uviedli do textu kvôli verejnému zdraviu, pretože si myslíme, že tieto výrobky e, majú špecifické problémy bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, pozdravte od nás vašu riaditeľku. My sme radi, že ste predsa len niekoho poslali, ale boli by sme radi, keby predsa len bola prišla pani riaditeľka osobne. My sme predsa legislatívny orgán a podľa mňa máme väčšiu váhu ako nejaká medzinárodná konferencia. E, je nám ľúto, že uprednostnila skôr tú konferenciu pred nami pani Rod Berend. Ja by som sa rada vyjadrila k niektorým poznámkam, ktoré tu zazneli. Najskôr chcem zdôrazniť jednu vec, pretože pán Kabrnoch, Cabrnoch spomenul, že by sme mali mať e, e, znalosti. Pán Cabrnoch, počúvate ma? Dobre. Je e, samozrejme, že ktokoľvek je spravodajcom, E, berie všetko seriózne a bude sa snažiť e, mať e, čo najlepších poradcov, aby sa oboznámil s problematikou. Parlament zorganizoval už jeden seminár pred niekoľkými týždňami. Bolo tam zhruba 180 expertov a dosť veľa aj poslancov. A my sme taktiež ešte na úrovni skupiny včera zorganizovali ďalší seminár. A to sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí zhruba. Boli tam poslanci, tenoví spravodajcovia, Taktiež sa to e, vysielalo na internete, teda môžete si byť istí, že si nechávame veľmi dobre poradiť a zohľadňujeme aj poznatky a stanoviska odbornej e, obce. Čo sa týka ostatných poznámok kolegov, e, áno, veľmi správne, výbor európskych lekárov trvá na tom, aby sa zaviedol postup overovania pred uvedením na trh pre mm, pomocky kategórie 3. Nielen lekári, nielen e, asociácie pacientov, najmä kardiológovia, ortopédovia, e, jasne e, vždy hovoria pri všetkých vypočutiach a seminároch, že trvajú na takomto overovaní predovým na trh pre pomocky kategórie 3. Hovoríme však iba o zhruba 2% celého trhu zdravotníckých pomôcok, teda iba 2% a iba nové výrobky ktoré sa dostávajú na trh. Iba ich by sa to týkalo. Ide zhruba 500 až 600 pomôcok e, každoročne v tejto kategórii 3, teda zhruba 2 Áno, komisia v článku 21 navrhuje presun niektorých pomôcok do um, kategórie 3, ale um, prepáč, um, Sabín, ale to je nehorázne, nie som spravidla takáto um, otvorená a takáto rázna, ale podľa mňa si vôbec nevedeli, čo robíte. E, napríklad e, umelé ucha, ušné kvapky presúvate do tejto kategórie, to je podľa mňa úplne um, nevhodné, ak niečo je liečivo. Nemalo by to byť v kategórii zdravotníckých pomôcok, ale ak to je liečivo a nesplňa kritériá, pretože nemá overené fyziologické vplyvy, ako napríklad niektoré uh, laxatívne lieky, tak je to potrebné opatriť to nejako inak. A nemôžeme predsa však tvrdiť, že niektoré biologické látky, ktoré len menia pH v te tele, sa zrazu stanú pomockou v kategórii 3. Vy ste predsa museli vedieť, že to, čo robíte, je nesprávne. Ja e, by som vypustila váš článok 21, ak si myslíte, že e, sú tam výrobky, ktoré by sa mali uh, posunúť do kategórie liečiv, eh, tak to urobte inak a nie takýmto spôsobom. Peter Lize veľmi správne povedal, že keď sa pozrieme na článok 21, a zrazu budeme mať veľký e, počet e, pomôcok v kategórii 3. Ale tie umelé očné kvapky, ktoré majú e, s skutočnou, e, s skutočnou tekutinou v oku e, rovnaké iba pH, sa predsa nemôžu považovať za zdravotníckú pomôcku. Je to liečivo v pravom slova zmysle. Veľmi ma teší takéž vyjadrenie kolegyne McGuinness. Som rada, že sa zhodneme na niektorých veciach, taktiež som rada, že tu máme aj feedback od našich poslucháčov cez internet. E, z tých seminárov. E, ďalej, čo sa týka e, toho dohľadu, či by bolo lepšie mať to pred alebo po vstúpení na trh. Máme už to skutočné testovanie, testovanie na život, tak povediac, ako povedal kolega Kramer, keď hovoríme o implantátoch, nikdy nebudeme mať dostatok klinických informácií a skúšok. Vždy sa to bude musieť sledovať na živo, teda v pacientovi, v pacientke Musíme e, teda v niektorých prípadoch prijať istú mieru rizika, ale zároveň musíme e, urobiť všetko preto, aby sme mali dostatok klinických e, údajov. Ak budeme sledovať správanie sa implantátu v tele, to je síce dobré, ale nestačí to len samo o sebe. Pre niektoré prípady musíme zaviesť lepšie pravidlá, povolovania pred uvedením na trh. Nie všetky kompetentné orgány majú kompetencie dohľadu, to ste povedali. Áno, máte pravdu. Niektoré členské štáty znižujú financovanie svojich kompetentných orgánov a národných orgánov. Oni majú taktiež svoj národný systém povolovania liečiv v Veľkej Británii, v Holandsku, v Nemecku. Podľa mňa to je veľmi nesprávny a nebezpečný postup a treba to povedať otvorene. Ehm, a nemôžu predsa e, v zúfalstve žiadať potom o e, pomoc vo financovaní od e, agentúry EMA. Hovorí sa tu o návrhu, ktorý by vstúpil do platnosti až o 3 roky potom, ako príjme rozhodnutie, teda nie je to okamžite. Ehm, čo sa týka vplyvov, ak mm, ten notifikovaný organizmus notifikovaný orgán, ak e, je tu požiadavka o e, odborné stanovisko, nemôžeme e, povoliť akokoľvek pomôcku bez takéhoto odborného stanoviska. A ak si myslíme, že stačí zadať to vonkajšiemu expertovi a nemať našich expertov, aby si overili pravdivosť e, a kompetentnosť takejto správy. Podľa mňa to je nehorázny postup. Musíme mať dostatok našich vlastných e, expertov. E, týchto notifikovaných orgánov máme 80 zhruba v EÚ. Nemôžeme mať v každom tomto orgáne expertov na všetky oblasti, ale je potrebné nejako zdieľať tieto právomoci aby nám nič neušlo. súhlasím s kolegom Kramerom a ostatnými, že by sme nemali pripustiť konkurenciu medzi týmito notifikovanými orgánmi bola by som možno radšej, keby sa vytvorili akési klastre, tak aby e, isté zdravotnícke pomôcky napríklad e, spadali pod e, konkrétne orgány v Holandsku, v Estónsku alebo niekde inde, ale nie aby e, sa tu konkurovalo medzi e, orgánmi. Zatiaľ sa však takýto návrh nikde neobjavuje. Niekto tu spomenul subsidiaritu, podľa mňa to nespada do subsidiarity, pretože tu ide o e, výrobky, ktoré sú na celom trhu v EÚ. Nie sú tu ani žiadne kultúrne osobitosti v členských štátoch, pretože um, všetko, čo sa považuje za zdravotníckú pomôcku v Českej republike, sa môže potom predávať ako zdravotnická pomôcka aj v Nemecku. Um, teda tie bezpečnostné normy musia byť rovnako platné všade. Čo sa týka vyjadrení kolegyne Auken, áno, väčšia miera transparentnosti klinických e, údajov je potrebná a potrebujeme viac týchto údajov, na to teda budeme potrebovať zrejme viac klinických skúšok. A musíme e, na to dbať od e, samotného počiatku celého procesu. Od prvej sekundy musíme dbať o vhodnú a správnu registráciu, tak aby tam nebol žiadny priestor pre výrobcov nejako obísť zároveň pravidlá v štádiu toho skúšania a potom eh, predsa len eh, predložiť svoju požiadavku o schválenie nejakou inou cestou. Eh, čo sa týka tých neohlasených kontrol, to je síce veľmi pekné, ale nepomôže nám to, ak nebudeme mať dostatočné odborné poznatky vo všetkých oblastiach. Peter Líze spomenul otázku povoľovania pred vstupom na trh, či je to ideálne riešenie na všetko. Nie, rozhodne nie, ale spomenuli ste aj otázku liečiv tu sú aj škandály, ku ktorým došlo po uzavretí tohto postupu e, schváľovania pred uvedením na trh, ale bolo to schváľovanie na národnej úrovni. V ktoromkoľvek štádiu to bol iba národný postup, e, teda je to len ďalší argument pre mňa, aby sa zavedol centralizovaný postup e, povoľovania. Súhlasím s pani Susovou a s ostatným v ďalších veciach, ktoré na túto adresu spomenuli. Prepašte, pán predseda, ale ešte celé nám ubehla iba hodina. Podľa mňa sa nemusíme až tak ponáhľať. E, otázka toho opätovného e, používania niektorých pomôcok, ktoré sú určené na e, jedno použitie. Podľa mňa sa to nedá nejako vhodne sformulovať a predložiť, pretože tu ide vlastne o kvadratúru kruhu. Z logického hľadiska sa predsa pomocka na jedno využitie má použiť iba raz pre jedného pacienta. Takto by to malo byť. Taká to však nie je realita. Musíme e, si teda uvedomiť, čo vlastne chceme. Či chceme dodržiavať ten princíp e, toho jedného použitia a či naozaj si myslíme, že je to reálne a či e, sme ochotní postaviť sa a povedať, áno, takto naozaj je, takéto zariadenie, ktoré sa používa na Um, vyšetrenie srdca každé dva roky, e, takáto kamera, e, ktorá stojí tisíc eur, vyšetrenie trvá hodinu. Naozaj si úprimne myslíme, že takto to v praxi beží, že sa to použije iba raz. Pravdou je, že nie. Týmto vlastne vystavujeme nemocnice e, takému nezákonnému konaniu, že používajú takúto pomocku aj viackrát, napriek tomu, že sa to nemá. Potom nás oslovujú ľudia s tým, že ak posilnite definíciu e, tých pomocok na jedno použitie, tak výrobcovia e, tam e, dajú nejakú súčasku, nejakú plastovú súčetku, ktorá sa nedá ničím iným nahradiť. Pán predseda prerušuje rečničku. Ešte posledná veta a tá úplne posledná časť tej poslednej vety je taká, že sa musíme eh, my medzi sebou rozhodnúť, čo vlastne chceme. Ja chcem, aby to opätovné eh, spracovanie bolo ehm, správne aplikované a aby to opätovné využitie sa poňalo ako výroba. Musí sa to presne zadefinovať a musí výrobca byť povinný presne zadefinovať, eh, či daná súčiastka je naozaj na jedno použitie a prečo je tomu tak. Či naozaj nie je opätovne použiteľná tak aby výrobcovia nemohli e, stanovovať niečo ako e, výrobok na jedno poučite, len preto, že nechcú nezodpovednosť. Na tomto ešte musíme popracovať a ja zatiaľ nemám žiadne ideálne riešenie. Ďakujeme. Ďakujeme za tých posledných 150 viet, ale viem, že je to naozaj nevyhnutné. Ešte kolegyňa McGuinness má faktickú poznámku. Len veľmi stručne, prepáčte. Ja by som bola rada, keby sa komisia vyjadrila jasnejšie čo sa týka tých neohlásených kontrol. Ak sa nemýlim, e, teraz to v smernici existuje, ale nikdy sa to nedodržiavalo. Aké záruky budeme mať, ak budeme revidovať túto legislatívu a zahrnieme to do nového návrhu, že naozaj sa to bude robiť aj v praxi? Komisia, prosím veľmi stručne, jednu minútu. Môžete odpovedať, e, inak totiž e, sa naše zvisko ešte zväčší. Le, le Ďakujem, pán predseda. Ide o bod, ktorý vyplával v tom škandále PIP, pretože tam už bola možnosť toho notifikovaného organizmu robiť kontrolu, ale vzhľadom na to, že nejde o povinnosť v praxi, tieto kontroly prebiehajú len veľmi zriedkavo a v návrhu e, navrhujeme povinnosť týchto kontrol, aby to robili tieto notifikované orgány bez akéhokoľvek eh, predchádzajúceho upozornenia. Takže samozrejme budú pravidelné oznamované kontroly, napríklad keď výrobca bude pripravovať svoju dokumentáciu, ale okrem toho budú aj e, neohlásené kontroly vo firmách a počas ktorých budú vzorky výrobiek Výrobkovo odoberané a analyzované. Ďakujeme pekne, týmto sme e, ukončili rozprávu k tomuto bodu 26. februára. Prebehol seminár, zorganizoval to oddelenie Policy Department. Ja som naozaj e, už dávno nezažil taký dobre zorganizovaný seminár. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a podielili na jeho príprave. Bolo to naozaj jedinečné. sala nám dokonca nestačila, aj keď bola veľká. A bol taký veľký záujem o toto podujatie, že sme sa tam takmer nezmestili. Do 3. maja je lehota predkladať pozmeňovacie návrhy a 29. maja potom budeme rokovať o pozmeňovacích návrhoch tu vo výbore a zatiaľ sa plánuje, že vo výbore Envy budeme hlasovať 10. júla a potom v pléne sa to bude preberať niekedy neskôr. Ďakujem všetkým za takúto veľmi ráznu a stručnú diskusiu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to správa pána Petra Lízeho. Ide tu o diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Peter Líze, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Krátka poznámka. Mám eh, tu prvý taký predbežný dokument, ktorý som eh, eh, aj rozdal kolegom respektíve salovi zriadenci ho rozdávajú. E, tam sú písomne tie hlavné body, ktoré v návrhu správy sa musia objaviť, respektíve o ktorých by sme mali hovoriť. Ešte nemáme konkrétny návrh, e, musíme ešte na ňom pracovať, tak ako kolegyňa Rodberend. A to, čo sa tu dnes povie, e, potom sa budeme snažiť zapracovať do návrhu, ale aby to už malo nejakú štruktúru, akým smerom sa chceme uberať, tak som to takto dal na papier. Téma je komplikovaná, už len z hľadiska pojmov. Chcel by som teda eh, vysvetliť najskôr, o čo vlastne ide. Eh, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro. Ide vlastne o všetky testy, eh, ktoré prebiehajú mimo ľudského tela, teda od kontroly krvného cukru až k veľmi citlivým otázkam, napríklad testy HIV alebo iné. pretože je to veľmi odborné a pretože aj tie pojmy nie sú celkom jasné, e, tak verejný záujem nie je až taký veľký o túto tému. Na seminári to tak padlo, že je to vlastne taká malá sestra tej veľkej správy o zdravotníckých pomôckach, ale myslím si, že to, čo zaznelo e, na seminári, je pravda. My sme vlastne rodičmi tejto terapie, pretože ak budeme mať dobrú diagnostiku, môžeme mať aj potom dobrú liečbu. Uh, Žiaľ, sú tu veľké nedostatky. Minulý týždeň e, som bol v jednom vedeckom inštitúte a prezentovali mi tam jeden prípad, e, kde išlo o HIV test, teda nebola to maličkosť. 10 rokov bol na trhu s označením CE, aj keď e, ešte predtým, ako to povolili, vedecký inštitút vyjadril pochybnosti o účinnosti tohto testu. Neustále sa objavili správy, že tento test jednoducho e, nevykazuje niektoré vírusy HIV, respektíve, že nie je dôveryhodný a napriek tomu až 10 rokov trvalo, keď sa úplne stiahol z trhu. Teda mm, v tejto oblasti je naozaj e, naliehavo potrebné regulovať. A to dokazuje, prečo by sa tým mala zaoberať Európska únia, pretože tieto, trhy, tieto testy cirkulujú na vnútornom trhu a my rozhodne nechceme niesť vinu e, za prípadné nedostatky. Subsidiarita môže zohrávať úlohu len tam, kde členské štáty z národných dôvodov majú ehm, snahu regulovať niečo ešte prísnejšie, ale tie pravidlá by sa mali aplikovať rovnako na úrovni EÚ. Čo sa týka tých paralelných aspektov, o tom som už hovoril. Myslím si, eh, že aby som teraz nadviazal na správu pani Wilmot, tak v predstihu chcel by som upozorniť, že v prípade tých klinických skúšok návrh komisie musíme zosilniť. Je tu kapitola eh, v tom dokumente, ktorý som predložil na ktorom budem pracovať e, spoločne s kolegiou Rod Berend, tam by malo byť rovnaké zmeny oproti návrhu komisie. E, je tu mnoho veľmi konkrétnych a špecifických otázok. Klasifikácia je iná, teda nie 1 až 3, ale A až D. Musíme hovoriť o tom, ako budeme ponímať e, tie testy v samotných inštitútoch pre zriedkavé ochorenia e, sa od toho nedá upustiť, aj keď komisia teda nechce celkom priznať, ale je to veľmi citlivá téma personalizovanej medicíny a s tým súvisiacej diagnostiky. E, tieto pojmy by sa mali e, lepšie podľa mňa poňať texte. Návrh komisie hovorí o samotestoch pacientov a kladie ich na rovnakú úroveň s testmi, ktoré sa robia na pacientoch, napríklad na nemocničnom lôžku ehm, podľa mňa eh, by sme mali zvážiť, eh, eh, že je podľa mňa odlišné, či daný test robí zdravotná sestra alebo lekár, respektíve či si to robí sám pacient. Teda nemôžeme to dať všetko do jednej skupiny. Rozsah pôsobnosti komisia podľa mňa poňala širšie, to je správne, ale odborníci napríklad z Európskej asociácie pre genetické skúšky nie sú celkom spokojní. Napríklad tie tvrdenia, že keď budete robiť to alebo ono, eh, ľahšie schudnete, alebo eh, rôzne výživové doplnky, eh, že sú účinné. Ehm, sú to predsa veľmi závažné tvrdenia. Môže to súvisieť aj s veľmi veľkým zdravotným rizikom. Ak niekto má nadváhu, môže to byť spojené s naozaj veľmi závažnými zdravotnými um, problémami a ak podľahne takýmto e, nepravdivým tvrdeniam, môže sa vystaviť veľkému riziku, teda je potrebné to regulovať. E, čo sa týka tej lehoty, komisia navrhuje 5 rokov. E, je to primerané pri tých veľmi odborných otázkach, pretože malé stredné podniky to musia aplikovať, ale keď budeme mať pravidla na trhu, ktoré nefungujú, budeme mať potom 5 rokov čas napraviť to. Teda podľa mňa by sme niektoré e, časti mali e, skrátiť, e, aby to nebolo nastavené všetko na tých 5 rokov, ale aj na kratšie obdobia. Komisia pokrýva vo svojom návrhu kvalitu produktov a to je významný krok vpred a to podporujem, ale nie všetci experti, s ktorými som hovoril z Európskej rady, z OECD, z vedeckej obce, ktorí sa tým zaoberajú, napríklad e, Spoločnosť pre humanú genetiku, tí tvrdia, že niekedy je rozhodujúcejšie, v akom rámci sa využíva daný produkt, ako sa budú interpretovať výsledky, ako to, či samotný produkt je v poriadku. A tu je otázka poradnej otázky naozaj kľúčová či e, v prípade niektorých citlivých produktov e, by malo byť dispozícii výlučne odborné poradenstvo ešte predtým, ako sa vykoná e, predmetná skúška. Preto podľa mňa je vhodné zadať, respektíve zadali sme už aj žiadosť o právny posudok. Výsledky sú k dispozícii aj v angličtine a v nemčine. A ten posudok konštatuje, že sa tu môže vniesť formulácia na základe charty o základných právach Eh, informovaného súhlasu. Ide tam o pravidlo informovaného súhlasu, respektíve bude to eh, také minimálne pravidlo. Nebudem teraz zachádzať úplne do podrobností, ale ide o to, že test, ktorý má veľmi závažné, môže mať závažné dopady, eh, na ktorom, tak povedať až vysí ľudský život, aby sa to nerobilo niekde na ulici za rohom, ale aby to nasledovalo po veľmi podrobnej odbornej skúške a odbornom posúdení. Ďakujeme pekne. Teraz tieňoví spravodajcovia, prosím, maximálne dve minúty. Eh, Dagmar Berend, eh, pani Auken a ďalší, pani Suza a potom ďalší rečníci. Konkrétne pán Peterle a týmto uzatváram zoznam rečníkov. Pani Taylor, vy ste na zozname taktiež, nebojte sa. Najskôr však pani Rodbera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím eh, s Petrom Lízom, Líze v jednom, že by sme sa mali snažiť eh, obe tie správy v základnej štruktúre čo najpodobnejšie vypracovať, takže sa týka aj, aj ich súpodoplatnosti. To som vôbec nepochopila, prečo eh, u mňa sa počíta s tromi rokmi, od tých druhých 5 rokov, tak tu nevidím žiadne vysvetlenie, aby som to chcela prispôsobiť a zosúľadiť na 3 roky. A k tým otázkam napríklad e, e, notified bodies a vysledovanie a dostupnosť e, alebo zretnosť by sme mali čo najviac osvediť a bez ohľadu na to, ako bude tá povodovanie pred uvedením na trh, čo je súčasťou správy Petra Lízeho. Ja si myslím, že v každom prípade musíme zabezpečiť, že tie notifying bodies musia u seba inú expertízu zaručiť ako doteraz. E, ja si myslím, že e, je skutočnosťou, že takéto e, klastry existujú a že ak sú tieto domáce expertízy také nákladné, tak e, by bolo možné e, tieto vzájomne e, zoskupiť a spoločne robiť. Čo sa týka notifying bodies, musím si pozrieť, čo je v tom texte a či je to dostatočné. Aj to si myslím, že tie notified bodies musia robiť niečo s príslušnými orgánmi a či je toto dostatočné, tak ako e, pri e, samotestoch e, a pri klasifikácii súhlasím s Petrom Lize, že tie 4 testy sú lepšie ako ten predchádzajúci pozitívny zoznam a ja som to nepochopil a chcem ešte povedať niečo k genetickému testovaniu a InScope. Som trošku znepokojená, že genetické testovanie, genetic test, za týchto okolností e, sa spája s zlým menom. Musíme pamätať na to, že e, rodiny, ktoré majú genetickú poruchu, musí mať možnosť, aby deti alebo rodní príslušníci alebo ľudia, ktorí sa chcú rozhodnúť, či e, privedú deti na svet, e, musia byť e, v stave si nechať otestovať genetickú poruchu keď tak sme si prirodzene e, nerobí sa ten genetický test e, samým pacientom v kúpeľni, ale chcem e, zabezpečiť, aby tento genetický test sa neposudzoval negatívne. Ja si myslím, že test je tu príliš byrokratický a myslím si, že u Notified Bodies potrebujeme oveľa lepšie know-how. Rebecca Tyler. Ďakujem, Rebecca Tyler. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. Nebudem prvať body, ktoré kolegovia spomenuli, no chcem uviesť moje obavy k viacerým častiam eh, naredenia IVT, eh, k eh, tomu povedomeniu pred uvedím na trh sme ešte nebyli žiadne dobrý, ako sa to bude robiť e, pre zaradenia IVD a ako to bude zapadať do systému notified e, orgánov. A čo sa týka klinických skúšok, vidím, že toto sa požaduje pre viac ako len e, tie najrizikovejšie zaradenia v 3 D. Musíme zabezpečiť, že to bude platiť pre všetky diagnózy a keď v budúcnosti e, klinickí praktici budú mať viac informácií vrátane klinických dôkazov, tak to ich môže usmerniť na to, že aké rozhodnutia budú používať články 25 a 51 v súvislosti s fungovaním Európskej databázy budú dôležité v tomto ohľade. A e, k e, tej domácej výnimke v členských štátoch ako je moje aj v iných sa to ukázalo dosť užitočné a vlastne aj podstatné pre národné zdravotnícke ustanovenie, aby preverili, že aké zariadenia splňajú e, tie e, výzvy na genetické patogény alebo nemôžu ich testovať, pretože ich trh je príliš malý a ja sa veľmi zblízka pozriem na e, celé tie výnimky e, v zariadení z e, triedy D, pretože nie som si istá, či je to úplne bezproblémové. Čo sa týka elektronického zdravotníctva a mobilných technológií, musím sa pozrieť na definíciu v návrhu IVD a zistiť, či je potrebné vyjasniť miesto týchto aplikácií. Čo sa týka tých postupov s krutým v článkoch 43 a 57, bolo mi vysvetlených e, viacero e, postupov a to v prípade, keď mnohé z rizik, e, ktoré som spomínal predtým, nemôžno identifikovať niekoľko rokov a keď máme dosť klinických dôkazov a údajov od pacientov. Teším sa na to, že si prečítam návrh správy doktora Líze a budem pracovať s kolegami a s účastníkmi. Ďakujem. Ďakujem, Margarita Ogen, dve minúty. Oh, uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Európskej komisii za tento vynikajúci návrh. To aspoň môžeme skonštatovať. Keď som sa prihlásila za tieňovú spravodajkyňu pre túto tému, tak som si neuvedomovala, o akú zložitú oblasť ide a som veľmi šťastná, že takí kompetentní kolegovia sa venujú tejto e, rozprave a teda e, som veľmi spokojná s priebehom a rada by som poďakovala Petrovi Lizemu za jeho vynikajúcu prácu. Ja si myslím, že naozaj pracoval veľmi dobre. Bol zorganizovaný seminár, ktorý sa tu už viackrát spomenul a ktorý veľmi situáciu osvetlil a ja by som sa pridala k uspokojeniu Petra Lízeho, Spotrebiteľské asociácie, hlavne tie európske napríklad, pani Jensen zdôraznili správne, aké sú tu výzvy, ktorým čelíme. Je rozhodujúce, aby bezpečnosť pacientov bola centrom tejto legislatívy. Cieľom je, aby pravidla boli spoločné a zároveň realizovateľné a aby diagnostické nástroje e, boli spoločné, ak sa to dá všade v Európe. Niekoľko bodov, ktoré by som upresnila. V tom seminári, ktorý bol zorganizovaný, ten self-testing sa spomínal, ale je tu jedna vec, ktorú by sme mali objasniť ak chceme self-testing používať, tak potrebujeme mať určité medicínske vedomosti. Takže ide len o to, aby sme obchodovali s určitými pomôckami alebo zariadeniami, a používať ich len tak. Samozrejme, potrebujeme byť informovaní, potrebujeme poradenstvo k týmto zariadeniam a pomôckam, pretože máme zdravé osoby, ktoré sa chcú otestovať a to môže mať aj veľmi negatívne dôsledky a žiaden pozitívny výsledok. Tieto pomôcky môžu byť vynikajúce pre pacientov a chorých, ktorí e, chcú sledovať, akým spôsobom sa vyvíja ich choroba, alebo, ale keď tieto pomôcky by používali e, zdraví ľudia, na samotestovanie, e, tak to by mohlo byť negatívne. No, tak nebude to žiadnym doplnkom. Takže nemôžeme podporovať obchodovanie s takýmito pomôckami bez akýchkoľvek obmedzení. Petr Líze veľmi jasne povedal o genetických testoch svoj názor. Genetické testy sú veľmi dôležité a ja podporujem stanovisko Petra Lízeho. Nehovorím len ako Dánka, ide mi predovšetkým transparentnosť. Ďakujem pekne. Už e, často boli dnes z e, tieto spomenuté a teraz hovorí pán Cabr Cabrnoch. Ne... Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať argumenty, s ktorými súhlasím, len by som pridal. Citovali ma viackrát v prípade subsidiarity a nehovorím, že by sme nemali príjmať spoločné rozhodnutia pre celú EÚ. Ale keď tak robíme, mali by sme zvažovať, či je to naozaj správne rozhodnutie a či naozaj dosiahneme lepší efekt, keď budeme veci regulovať celoeurópsky, než v jednotlivých krajinách. Rád by som sa sústredil na otázky, kde môžeme podporiť rozvoj e, zdravotníckej starostlivosti. A to testovanie pri pacientovi v primárnej starostlivosti v terénu, teda podpora takých diagnostických prostriedkov, ktoré môžu používať lekári v tej primárnej starostlivosti. Ja podporujem rozvoj preventívneho testovania a dlhodobo chronických chorých osôb testami, ktoré by si mohli urobiť oni sami. Už milióny diabetikov si niekoľkokrát denne testujú hladinu cukru a bez problémov. V mnohých krajinách prebieha screening okultného krvácania. To je vynikajúca forma prevencie proti rakovine um, hrubého čreva. Ku genetickým testom jeden dôležitý aspekt, a to je ochrana osobných údajov. Nesmieme zabúdať, že nielen výsledok testov, ale aj samotná vzorka je určitou súčasťou súkromia pacienta a hlavne pri e, vývoji genetických metód. Môže byť účinne a nepekne takáto informácia zneužitá, keď sa dostane do nesprávnych rúk. K softveru plne súhlasím s tým, že by mal spadať do tejto smernice, ak je súčasťou diagnostického procesu, ak sa podiela na získaní výsledku, ale netýka sa to softveru, ktorý slúži na administratívne či iné podobné účely. Pani Sousa, na dve minúty nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že Peter Lize už veľmi správne poukázal na to, kde sú tie výhry, problémy a výhody tohto textu a hlavne tej e, diagnostiky a pomôcok in vitro. Ja by som sa obmedzila e, len na genetické testy a priamy predaj verejnosti. Budeme môcť o tom ešte diskutovať na stretnutí tieňových spravodajcov. Dagmar má pravdu, keď hovorí, že rodina s genetickými ochoreniami by mala mať prístup ku genetickým testom. Áno, určite, ale nikto nebude mať úžitok z takýchto testov, ktorí budú vo voľnom predaji, ktoré pravdepodobne nemajú žiadnu klinickú platnosť a platnosť e, pre laboratórne účely. Tieto testy akéhokoľvek druhu musia vychádzať z informovaného súhlasu. Je to nevyhnutné aby sa mohli realizovať. Pokiaľ ide o voľný predaj, tieto testy v takomto predaji by mohli ohroziť životy ľudí. Nielen by mohli vytvoriť určité ilúzie, ale mohli by mať aj nebezpečné dopady a dôsledky na zdravie ľudí. Podrobnejšie sa budem venovať na schôdzi tieňových spravodajcov. Teraz pán Peterle. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočnosť, že táto téma neprebieha širokou politickou diskusiou, to neznamená, že táto téma nie je naozaj veľmi významná a ja zdieľam názory tých, ktorí to už zdôraznili. Ide o narastajúci počet rôznych alternatív, možností. Osoby e, si chcú pomôcť, sami to je tendencia u pacientov. A to je dôvod, prečo potrebujeme prísnejšiu legislatívu a ja som spokojný, že spravodajca vo svojom článku 114 nám dáva ešte väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o ochranu zdravia a jasne delimituje kľúčové princípy ako transparentnosť a tak ďalej, rešpektovanie ľudských práv. A myslím si, že cieľom tohto všetkého by malo byť, aby výrobcovia kontrolné orgány a tak ďalej. To znamená všetkých, všetci aktéry, ktorí sú implikovaní tak, aby sme dosahovali kvalitu týchto pomôcok, ale aby sa aj výsledky jednoznačne interpretovali, pretože ak by táto interpretácia nebola správna, tak by nás to mohlo viesť ku akciám, ktoré tiež sú nesprávne a postupy. Súhlasím s kolegami, ktorí navrhli aby sme uvažovali aj o tom, že bude potrebné určitý čas na rôzne postupy. Pri genetických testoch si myslím, že je naozaj nesmierne dôležité, aby, aby interpretovanie alebo používanie týchto testov vychádzalo na základe skutočnej informovanosti a aby sme si e, naozaj uvedomili, čo to je to e-zdravie, elektronické zdravie, napríklad, že máte možnosť na internete, že si len vyplníte nejaký dotazník a jednoducho získate nejaký liek alebo pomocku. Teraz nech sa páči, veľmi krátko, ďalší rečník. Zástupkynia Európskej komisie, ďakujem pekne, pán predseda. Podporím spravodajcu v tom, že tento návrh je veľmi dôležitý vzhľadom na narastajúcu úlohu prevencie v tejto oblasti sme navrhli posilniť bezpečnosť a to tým, že sa predbežné kontroly pred uvedením na trh posilnia predovšetkým tými notifikovanými organizmami a tiež vďaka Európskemu e, referenčnému laboratóriu, ktorý zohra, ktoré zohráva obrovskú úlohu v tomto sektoru. Tiež sme posilnili bezpečnosť po uvedení na trh a to do, posilneným dohľadom na trhu a lepšou koordináciou medzi členskými štátmi a lepšou vysledovanosťou. pokiaľ ide o testy zdravotníckých inštitútov, a ktoré sú vyňaté z rámca aplikácie tejto legislatívy, tak sme si mysleli, že z hľadiska bezpečnosti by bolo potrebné, aby tieto texty a inštitúty boli e, pokryté tými e, dostatočnými kontrolami. Pokiaľ ide o tie self-testy, posilnili sme požiadavky hlavne pokiaľ ide o informovanosť a upresnili, že osoba, ktoré sa bude takto testovať, nemala by toto rozhodnutie prijať bez konzultácií odborného lekára. To je nevyhnutné, ak chceme posilniť bezpečnosť pri užívaní týchto testov. Pokiaľ ide o genetické testy, sme nútení eh, venovať sa aj textom a sledovať texty tieto testy, e, keď chceme zabezpečiť ich e, bezpečnosť, tak e, nesmieme nechať bokom aj etické otázky a to je všetko mm, v kompetencii členských štátov. Medicínske softvery sú pokryté týmto návrhom, aby sa tento aspekt upresnil. Ide o softvery, ktoré majú zdravotnícke účely a ciele a nie administratívne. Pokiaľ ide o termíny, navrhli sme dlhší termín a harmonogram vzhľadom na významné zmeny, ktoré tento text prináša. Široká väčšina týchto diagnostických pomôcok je kontrolovaná výrobcami, ale týmto návrhom sa situácia zmení a veľká väčšina testov sa bude e, kontrolovať tými notifikovanými e, inštitúciami. Preto sme predlžili to obdobie, aby e, bolo možné urobiť tieto expertné úpravy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Peter Lise má slovo na záverečné pripomienky. Chcem sa poďakovať e, všetkým kolegom a kolegyňam za podporu. Máme pred sebou veľa práce a preto je dobré, aby sme k tomu pristupovali v konstruktívnej atmosfére a k začnem s tými pripomienkami Dagmarot Berend a k tomu poslednému bodu komisie k téme lehoty. E, rozumiem, že je ťažké e, celý ten systém predstaviť v krátkej dobe, ale napriek tomu musíme si to niečo prehodnotiť. Ak to je tak, e, tu som uvedol konkrétny príklad, e, iní kolegovia poznajú iné príklady a e, že tu máme ozajstný veľký problém a nemôžeme v budúci rok ísť do európskej volie a povedať, že my sa zasadíme to, že o 5 rokov tie testy HIV, ktoré prídu na trh, budú naozaj bezpečné. To nemôžeme, musíme tu byť lepšie, rýchlejší a sú tu argumenty na to, e, že e, konkrétne e, testy majú byť klasifikované a potom majú ísť na notifikovaný orgán a to neplatí pre HIV testy. To vždy boli vysokorizikové testy, ktoré na menovanom orgáne vôbec nemôžu byť povodované, takže neviem, či to môžeme 100% synchronizovať s tým návrhom Dagmar Berend, ale musíme v každom prípade uh, rýchlejšie dospieť k úspechu, pretože je to e, rizikový e, test, e, ktorý komisia navrhla a ja súhlasím s tým, čo povedal Dagmar Berendt o expertíze tých menovaných orgánov. Potrebujeme tu mať u nich expertízu. Je pravda, že nie každý test môže mať odborný lekár, ale musia títo ľudia sa aspoň vyznať v medicínskej literatúre, aby zistili, že či e, tie informácie, ktoré dostávajú, sú správne, aby to vedeli overiť. Podľa mňa to je správne. Rebeka hovorila o um, témach e, domácich testov. Aj v tejto veci musíme veľa zlepšiť a nerozumel som, prečo komisia to práve takto navrhla a prečo e, vôbec nemáme tie domáce testy e, v nariadenie a teraz v triede eh, D sa s ním musí tak zaobchádzať, ako keby sa predovali na trhu, ale keď univerzita používa pri eh, zriedkovej chorobe takýto test, alebo keď nejaký iný test eh, upravila, pretože nefungoval, či to musí prejsť týmto celým konaním, tak to som si není istý. Margaret Okan ešte raz hovorila o screeningu a mm, myslím si, že z hľadiska orientácie je to správne, že musíme kriticky pozerať na screeningové testy pri ich používaní u zdravých ľudí, ale e, nie je to žiadna otázka, že keď e, pri e, ochorení sa to diagnostikuje na vrodencov a potom, keď sa používa terapia, tak to je v poriadku, ale je to kritická diskusia, či je to vo všetkých oblastiach takto zmysluplné a či z časti sa nemá vykonať najprv diagnoza a potom, či tá terapia nakoniec nie je škodlivejšia. Ale musíme k tomu takto pristupovať, lebo všeobecne nemôžeme to posudzovať ako chybu. Musíme si tú tému hm, klinických dôkazov presne posúdiť, aby sme potom dosiahli správnu odpoveď. A pán Caprnoch ešte raz hovoril o téme subsidiarita a myslím si, že Okrem tejto témy máme akutný problém, že tu mm, obieha test, ktorý e, na vnútornom trhu nie tak dobre funguje. Mali by sme e, sa ešte raz pozrieť na ten text e, zmluvy. A mm, čo sa týka právneho základu, mm, tak návrh komisie je dosť pevný a odvoláva sa na článok 114 a článok 136 a tu hovoríme o veľkej a masovej ochrane zdravia na vnútornom trhu a v ďalšom článku je tu osobitný právny základ eh, pre medicínske produkty a tým pádom aj na IVD. A preto to musíme konať eh, bez pochyby, ale eh, otázka je len do akej hĺbky pôjdeme. A k tej téme, o ktorej hovorili mnohí, a to sú testy DNA, súhlasím s Dagmarot Beren, že to nemôže byť naša úloha, aby sme prístup pacientov alebo aj rodičov, e, ktorí e, chcú mať deti, e, ku genetickým informáciám regulovali, keď vôbec členské štáty umožňa alebo neumožňa takúto možnosť, tak my do toho nemôžeme zasahovať. Ja by som tu robil drobnú výnimku a to už parlament rozhodol aby e, genetické texty e, na voľbu pohľavia u detí, keď e, sa to nesúvisí s genetickým ochorením, keď niekto si žela chlapca alebo dieťa, tak parlament rozhodol, že to nemôže byť povolené v Európe podľa medzinárodného práva, podľa Rady Európy. O tom by sme ešte mohli hovoriť, či to vôbec existuje, ale ináč je to úlohou rodičov rozhodnúť, čo s týmito informáciami robia a prístup k týmto informáciám musí byť možný. Ako podali kolegovia, ktorí sa vyjadrili, má to veľmi veľké dôsledky. Adazu sa o tom hovorila že mm, pracoval 20 rokov e, v medicíne, že existuje e, ochranie Korea Huntington, ktoré prebukne až v neskoršom veku a e, nezistí sa, je to smrteľné ochorenie a e, napríklad keď dostanem v 18 rokoch tieto informácie, tak to má mm, dôsledky na celú rodinu, na príbuzných aj na poistenie aj e, na to, ako zaobchádza zamestnávateľ s touto osobou, takže e, e, je tu otázne, či vôbec chcú mať tieto informácie a tiež je tu právo na to, aby ich nevedeli a toto treba preto chrániť tieto informácie. A ja by som to ešte posúdil s expertami, že v v medicínskych krohoch e, to musí byť dobre posúdené a potom má byť udaná tá informácia. A je tu problém a e, nebezpečie v tom, že genetické informácie zistia od e, tretej strany a potom z toho budú vyvozovať dôsledky. Napríklad od partnerov a susedov a preto v tejto oblasti môžeme mať jasné pravidla, musíme mať jasné pravidla o používaní týchto testov a necháme to na členské štáty, e, ako to chcú upraviť, ale e, chartu zákonných práv článku 3, informovaný súhlas hovorí, že musí pacient súhlasiť a musí vedieť, čo sa tam robí, ak e, takúto skúšku podstupí a myslím si, že tento princíp zákonnej charty zákonných práv musíme nejakou právnou formou upraviť a regulovať. Ďakujem Peter Lize, tým sme vybrali body 4 a 5 programu a Pozmeňujúce návrhy od e, Peter Líze k správe Peter Líze môžu byť e, do 3. maja predkladané a potom ich 29. E, vo výbore preberieme a hlasovanie je plánované na 10. júla a Kedy to bude v pléne, to sa ešte e, musí určiť, keď sa to dostane na program pléna. Ďakujeme a teraz ideme ďalej k správe kolega Franko. A to je akčný program EU pre životné prostredie do roku 2020. A, e, to je dobrý život v rámci e, možnosti našej planety. A teraz má slovo hneď kolega a ktorý. to, aby mohol dôstojne predniesť svoju správu, tak tí, ktorí e, sa so tým nezoberajú, aby mohli teraz v tichosti opustiť sálu, nech sa páči. A teraz máš slovo kolega. Musíme dodržovať čas, takže tí, ktorí chcú vystúpiť k tomuto bodu na programe, nech sa prihlásia teraz hneď a ja si zapíšem tí, ktorí sa hlásia do debaty a potom po prezentácii prečítam, e, kto sa prihlásil, aby sme e, využili čas. Pán Franko má teraz slovo na 5 minút. E, Ďakujem, pán predseda. Prvá výmena názorov v našom výboru MV bola 26. februára. Odtedy sa kolegovia už mohli informovať o tejto správe. Je už vo všetkých pracovných jazykách, jazykoch. Teraz prejdem pozmeňovacie návrhy. Cieľ číslo 1. Ochraňovať prírodný kapitál EÚ. Chcel som dodať termín aj zhodnotiť, aby sme nástojili na hodnote tohto kapitálu a na potrebe ho merať a eventuálne ho aj odmeňovať v rámci úvahu o platbách za environmentálne služby. Ja si nemyslím, že by príroda mala mať ekonomickú alebo obchodnú hodnotu, ale nastojil som na tom, že pozitívne prispieva poľnohospodársky sektor k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám a že treba privilegovať e, normatívny e, zdravý rozum. Nie som proti ekokrížovému plnenia, ktorý je naplnené na smernicu o vode, ale to musí splňať podmienku, že táto smernica sa bude ekvivalentne aplikovať vo všetkých členských štátoch, aby sme nepostihli, nepanalizovali farmárov. Upozornil som v tomto ciele na význam biodiverzity na e, e, námorných a morských prostredí, na boj proti e, znečisteniu mora a udržateľnej správe lesov. Pokiaľ ide o pôdy, vzhľadom na stanoviska členských štátov a na verejné výdavky obmedzil som sa na realistický návrh definovanie národnej stratégie, ktorá bude zameraná na konkrétny cieľ ochrany pôd a hodnotenia rizik, aby sa vyhodnotili tie základné ciele. A potom potreba vylepšiť komunikáciu v EÚ v rámci environmentálnej politiky z oči voči občanom, aby sme posilnili vzdelávanie výchovu v oblasti ochrany životného prostredia. Chcem posilniť ten pocit e, spolupatričnosti alebo toho, že sme spolu zodpovední, aby sme mali účinné hospodárstvo v lepšom využívaní prírodných zdrojov, zdrojov s, niž, s nižšími emisiami a nastojil by som na synergiami medzi hospodárstvom, priemyslom a životným prostredím. To sa volá zelený ekonomický rast a tiež e, sú tam ďalšie termíny. Aby som presvedčil tí, ktorí najviac pochybujú, tak e, ten, e, tá páka životného prostredia by sa mala používať v prospech konkurencie schopnosti a oživenia európskeho hospodárstva a pripísal som význam zlepšenia environmentálnej účinnosti malých a stredných podnikov, vychádzajúc zo Small Business Act a vytváraním nových zelených pracovných miest. Nové prvky, pokiaľ ide o udržateľnú spotrebu, bojovanie proti plitvaniu s potravinami, využívanie bioetikiet, zmenšovania e, environmentálneho dopadu spotreby prvých, prvotných surovín. Pokiaľ ide o odpad, všeobecný e, zákaz e, vytvárania smetísk a kontrola nelegálnych smetník, a to do, ale do roku 2020 je to nemožné a nerealistické vzhľadom na to, že situácia v členských štátoch je veľmi rôzna. Je často zmetok v používaní termínov a čísel. Nehovorí sa rovnakým jazykom, keď hovoríme o odpadovom hospodárstve. Niektoré e, štáty majú problémy e, s domácim odpadom, ale tento domáci odpad veľmi často je rekvalifikovaný ako priemyselný odpad predtým, ako sa vytriedi. Nemôžeme hovoriť o rovnakých e, veciach, keď hovoríme o nebezpečnom odpade a domácom odpade. Nebezpečný odpad sa rozhodne nesmie recyklovať a znovu používať a nie sú e, možné výnimky. Tieto, tento nebezpečný odpad musí byť spracovaný patričnými nástrojmi. Skutočný pokrok by znamenal, keby sme postupne recyklovateľné odpady a kompostovateľné odpady E, presmerovali k tomu, aby sa valorizovali. Je to cieľ 3. Ochraňovať občanov EÚ proti tlaku a proti zdravotným rizikám v súvislosti so životným prostredím. Dodal som aj prvky v oblasti kvality e, vzduchu e, v exteriéri a v interiéri, vychádzajú zo skúsenosti z ríču. Cieľ 4 zdôraznená potreba princípov inteligentnej normatívy a zjednodušenia európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. Normy sa musia lepšie aplikovať, aby nedošlo k nesprávnej aplikácii. A lepšia spolupráca medzi miestnymi a regionálnymi samozprávami, aby sme vylepšili aplikáciu legislatívy in situ v teréne pokiaľ ide o inšpekcie, vyzývam členské štáty, aby správne postupovali, aby využívali vlastné e, kapacity a aby využívali sieť IMBEL. Určité kontroly na európskej úrovni e, by sa mali obmedziť len na e, nejaké komplikované prípady. Potrebujeme skutočnú diskusiu k tejto téme cieľ 5 treba optimalizovať a dať do synergie spoluprácu Národných a Európskej agentúry pre životné prostredie. Je potrebná väčšia implikácia EÚ v medzivládnej vedeckej spolupráci o biodiverzite čiel 6 rôzne body, koherentnejšie potreby financovania účinné využívanie európskych fondov v štrukturálnych aktivitách, napríklad pokiaľ ide o spracovanie mestského odpadu, jasne zadefinovať, čo sú subvencie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. O environmentálnych službách sa hovorí veľmi veľa teoreticky, ale nič konkrétne. Čiel, cieľ 7 neprišiel, alebo nepovažoval som za potrebné pozmeniť cieľ 8 dodatky, pokiaľ ide o ľudskú, mestskú biodiverzitu, lepšie využívanie energií, mobilita a tak ďalej. Posledný cieľ zvýšiť účinnosť únie v boji proti problémom na regionálnej úrovni. Treba prerozdeliť záťaž medzi EÚ a tretími krajinami. Environmentálny aspekt musí byť aj v, e, začlenený v európskej obchodnej politike a tak po, pojem reciprocity je veľmi dôležitý a boj proti environmentálnemu dumpingu záverom Nebolo jednoduché sa obmedziť v počte pozmeňovacích návrhov. Požiadal by som kolegov, aby boli rozumní, aby tento text mohol prejsť čo najskôr. Ďakujeme pekne, pán Franko. Viem, že je veľmi ťažké takú rozsiahlú správu zhrnúť eh, za taký krátky čas. Teraz prečítam zo rečníkov. Jan Gebrandi, Margarita Augen, Anna Rosbach und für e Kollege Ferreira. Dann haben sich gemeldet Jutta Haug, die Kollegin Morkunaite, Klaas und Florenz. Damit schließe ich die Rednerliste. Týmto uzatváram zoznam rečníkov. Ešte pani Hibner sa prihlásila. Týmto ale už máme naozaj všetky na zozname rečníkov. A obmedzujem rečnícky čas na dve minúty. Nech sa páči. Kolega Franko bol veľmi usilovný, hovorí pán Leinen. 75 pozmeňovacích návrhov, aby vylepšil správu. E miluje lesy a otázka lesov sa tiahne celou správou ako červená línia. Myslím, že pozmeňovacie návrhy posilňujú a upresňujú text komisie biodiverzita, a ďalej mestské prostredie, udržateľný konzum a udržateľná výroba. To sú veľmi silné pozmeňovacie návrhy, ktoré podporujeme. Je tu niekoľko odvetví, v ktorých podľa mňa by sme mohli niečo vylepšiť. Predložujeme pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle. Odpad, musí sa naozaj dodržiavať hierarchia, ktorá je stanovená. Trošku sa to stráca v návrhoch 34, 35 eh, a 38, čo sa týka pôdy. A je tam je to eh, dosť slabo formulované. Musíme eh, dosiahnuť európsky rámec, nielen národné stratégie, ďalej klíma tu je to potrebné eh, dosť eh, výrazne posilniť. Eh, klimatický balíček do roku 2030, podľa mňa k tomuto sa musíme vyjadriť. Prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ako aj financovanie ochrany klímy, toto všetko sú otvorené rany. Čo sa týka efektívnosti zdrojov, tu sú cieľa ukazovatele, ktoré sa musia posilniť. Čo sa týka inšpekcií, kolega Franko, tu sú tie národné orgány, isté, že konzultované, ale musíme zaujať eh, prístup spoločenstva. Impl je predsa mimovládka. Funguje tak, ako funguje a je potrebné to zlepšiť. Na budúci týždeň eh, sa mimochodom tejto téme bude konať seminár. Myslím, že aj úloha OSN na medzinárodných konferencií sa musí spomenúť. Teda k tomuto predložíme pozmeňovacie návrhy, ale ďakujem rozhodne kolegovi Frankovi za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo kolega Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma teší, že mám dve minúty, aby som hovoril o jeden e, z najväčších víziev, ktorým čelíme v našej spoločnosti, aby bolo naše hospodárstvo e, udržateľnejšie. O to vlastne ide v tomto siedmom programe. Podľa mňa by sa to nemalo nazývať iba akčným e, programom pre životné prostredie, ale aj pre ekonomiku. Pretože ak budeme efektívnejší vo využívaní zdrojov, ak budeme ehm, konať v hraniciach našej planéty, eh, tak to zvýši aj našu konkurenceschopnosť do budúcna. Chcem sa poďakovať kolegovi Frankovi za jeho správu. Súhlasím do veľkej miery s jeho pozmeňovacími návrhmi, ale sú tam aj niektoré, s ktorými nesúhlasím. Prebehnem ich rýchlo, ak dovolíte. Súhlasím s vami v tom, že sústrediť sa na implementáciu je dôležité, ale nemali by sme vylúčovať ďalšie legislatívne kroky. Tým sa podľa mňa nedá vyhnúť. Prvá priorita chrániť, konzervovať a zvyšovať prírodný kapitál EÚ. Myslím si, že voda a pôda sú naše kľúčové v tejto oblasti. Teda nesúhlasím s návrhmi, ktoré sa snažia oslabiť najmä rávcovú smernicu o vode. Myslím, že je to kľúčový nástroj, ktorý musíme využívať o mnoho silnejšie. Ďalej druhý cieľ. A predseda, to sa týka tej ekonomickej otázky a stránky. Spravodajca vypúšťa absolútne oddelenie využívania materiálov a zavádza opätovne prepojenie z HDP. To podľa mňa nie je správny prístup. Isté, že sú tu isté rozdiely v EÚ v prístupe k odpadu a v odpadovom hospodárstve, ale myslím si, že mnoho krajín, ktoré sú v popredí, taktiež e, je v nevýhode práve kvôli tomuto náskoku. Ak budeme inteligentne investovať v tých krajinách, ktoré zaostávajú, myslím si, že môžu urobiť obrovské kroky vpred. Moje dve minúty už vypršali, pán predseda. Tak e, ešte posledná vec, ak dovolíte. Priorita číslo 6, e, tá sa týka investícií do životného prostredia a politiky klímy. Toto je naozaj kľúčové miesto, kde e, sa musíme pozrieť na dotácie, ktoré sú škodlivé k životnému prostrediu. Preberme teda definíciu OECD a začneme pracovať e, na postupnom odstavovaní týchto dotácií, ktoré sú škodlivé k životnému prostrediu v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečníkov je pani Auken. Ďakujem, pán predseda. E, samozrejme, neviem, či to stihnem za dve minúty, ale budem sa snažiť obmedziť na to podstatné. Ďakujem Gastonovi Frankovi za jeho ohromnú prácu. Keď je potrebné pracovať s ním na kompromisoch, táto práca je vždy veľmi príjemná. a myslím, že tu sa nám to podarilo. E, odpad by sa v súčasnosti nemal e, spalovať. Je to veľmi nákladné, mali by sme to skôr recyklovať. Všetko, čo je recyklovateľné, by sme tak mali urobiť. Je to z ekonomického hľadiska oveľa lepšie, pokiaľ ide o inšpekcie ochrany životného prostredia. Ako môžu byť účinnejšie? V súčasnosti Neviem, ako by sme to mohli dosiahnuť. Vo výbore PETI môžem vám zaručiť, ak sa nám nepodarí zareagovať na požiadavky občanov, tak sa to obráti nedobre. Takže Gaston, skutočne potrebujeme podporu občanov pre ten text a samozrejme, že občania nám musia pomôcť. Samozrejme, aj Európska komisia musí konať prospech ochrany životného prostredia. A pokiaľ ide na tú odvolávku na ruský dohovor, áno, musí byť plne e, aplikovaný. Každý musí mať e, prístup k spravodlivosti, všetci občania, a to je veľmi potrebné. A pokiaľ ide o, o ten Pokiaľ ide o progresívny priemysel, veľmi e, často je pod zaštitou Business Europe, a konkurencie schopnosť našej spoločnosti veľmi často pohlcuje tento progresívny priemysel. A ak tento problém nevyriešime, tak sa nedostaneme z tejto ťažkej situácie. Gaston, ty musíš aj v tvojom texte e, presvedčiť, e, že musia byť na našej strane a aby nemysleli len na schopnosť, Pokiaľ ide o klímu, áno, súhlasím s Žolajnenom, aj v tej klimatickej oblasti musíme niečo urobiť. Als nächstes spricht Anna Rosbach. Ja, ďakujem, Anna Rozbach. Et eh, godt liv i en ressourcebegrænset. Ďakujem. Myslím si, eh, že je tu veľa bodov, ktoré sú dôležité a ktoré sa nám nepodarí spomenúť, ale v každom prípade skúsim, sa, eh, skúsim to zostručniť. Ďakujem Gastonovi Frankovi, veľmi príjemne sa s ním spolupracovalo. A tiež je e, dobré, keď je tento text disponibilný aj v iných jazykoch, nielen vo francúzštine, vtedy sa pracuje lepšie. Ako viete, e, potrebujeme, aby sme mali e, ciele a prostriedky istým spôsobom koherentnejšie prerozdelené. To je mm, základný bod. A bolo by dobre, keby sme následne mohli vyhodnotiť, že či E, sme tie ciele, ktoré sme si stanovili, či sme ich aj dosiahli. A potrebujeme jasné ciele a jasné kritéria na vyhodnotenie e, týchto cieľov a ich plnenia. Treba zdôrazniť výhodnosť 7. E, rámcového akčného plánu, že treba obmedziť a zamerať sa na určité sektory a teda v takejto ťažkej dobe sa treba sústrediť na určité dôležité sektory som rada, e, že naši kolegovia pán Franko nezabodli aj na moria a že sa venovali tejto problematike. Toľko ďakujem im za to. Rada by som si tiež, alebo želala by som si, keby sa venovala pozornosť potravinovému reťazcu a potom aj reťazcu e, odpadu. Odpad nesmieme spalovať, E, je, ak je recyklovateľný, treba ho recyklovať a tak ďalej. Určité pozmeňovacie návrhy by sa ale mali aplikovať v prípade inej špecifickej smernice, napríklad pokiaľ ide o triedenie odpadu, umiestňovanie odpadu na skladkách a tak ďalej, ale k tomu sa vrátime neskôr. A záverom, Nesmieme zabudnúť aj na medzinárodný aspekt, to je rozhodujúce. Je dôležité, aby krajiny tretieho sveta tiež podielali sa na tomto úsilí. Nemôžeme konať len my, potrebujeme aj tých ostatných. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj za rečnícky čas. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Morku, najte, nech sa páči dve minúty. čo, pirmininkė šiandien, kada visas... Ďakujem pekne. Pozornosť našich občanov je dnes obrátená na nový eh, viacročný finančný rámec na obdobie 2014-2020 a všetci si myslia, a teda myslia na tie finančné otázky, ktoré budú potrebné a niektoré environmentálne otázky sú trochu bokom. Ja ďakujem spravodajcovi za tú ohromnú prácu. Kolegovia hovorili o triedení odpadu, o vzdelávaní v tejto oblasti. To je všetko veľmi dôležité a ešte to nie je vo všetkých krajinách EU rovnako vyriešené, ale je to priorita pre nás všetkých pokiaľ ide o implikáciu firiem a občanov v riešení tejto otázky. Áno, treba ich vzdelávať, ale musia tiež pochopiť, e, aká je dôležitá environmentálna politika a treba im umožniť sa zúčastniť tohto procesu a ja si myslím, ako, že je to niečo veľmi dôležité. Je zaujímavé, že veľký počet E, normatívy nie je jednoznačná. Veľmi často sa potom táto normatíva ťažko aplikuje alebo rôzne aplikuje v členských štátoch. E, vo výbore o tom diskutujeme a regulácia je veľmi dôležitá, existujúca je správna, ale sú tam aj určité práv, prázdne miesta. Otázka je, ako zabezpečiť tú správnu rovnováhu medzi e, istou hysteriou v istých členských štátoch kde chcú pozastaviť niektoré projekty a tak ďalej, s ktorými sú občania nespokojné a potom aplikácia tých praktických vecí. Takže treba nájsť dobrú rovnováhu medzi účasťou občanov, aby boli dostatočne informovaní, aby mohli prijať skutočne správne rozhodnutia a kedy treba ukončiť takéto iniciatívy, aby ich nebolo príliš. Gaston. Ďakujeme pekne, pani Klas. Ďakujeme pekne. Gaston Franco, nie je čas na komplimenty, ale správa je dobrá. Myslím, že e, sa venujete tým otvoreným ranám a je potrebné prijať e, rozhodnutie v otázke definície odpadu. E, to nemôžeme predhľadať ani v tejto správe. Lepšia komunikácia na šírenie pozitívnych vývojov, to je potrebné, aj to sa správe správne spomína pozmeňací návrh 73, ktorý sa predložili, kde spomínate silnejšie zapojenie sa do zahraničnej politiky a politiky obchodu, kde už máme isté normy, aby sa do toho zapracovali viac ekologické normy. Podľa mňa by sa to malo viac dôrazňovať v bilaterálnych rokovaniach, respektíve zahraničnej politike. E, taktiež oceňujeme to, čo spomínate v súvislosti s ochranou pôd členské štáty údajne tu majú um, veľké právomoci a v tomto súhlasím, ale čo sa týka akéhosi konzervovania pôdy tým, že sa tam budujú cesty, diálnice a mesta, e, pôda sa betonuje a týmto je neprístupná, na to je treba poukazovať. E, čo sa týka rámcovej smernice o vode, už kolega Gebrady to spomenul, nemyslím si, že by sme to mali úplne vypustiť z textu, ale musíme si uvedomiť, že je potrebné to definovať lepšie musíme jasnejšie sformulovať, že ak, dajme tomu, sa budú zavádzať sankcie, ako sa e, to bude dať merať, pretože mnoho problémov, ktoré súvisia s vodou, e, sa nedajú presne zadefinovať, e, kto ich spôsobil. Preto myslím si, že to hodnotenie by malo byť rozumnejšie a citlivejšie. Považujem za dôležité, aby sme aj tu hovorili o pravidelnom skúmaní plnenia platnej legislatívy aby sme to spomenuli. Na tomto mieste máme mnoho legislatívy, e, ktoré dodržiavanie sa veľmi málo alebo vôbec nekontroluje a to je podľa mňa dôležité spomenúť. Takže ešte raz ďakujeme za dobrú správu. Ďakujeme pekne, Karl Heinz Florenc. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi. A čo sa týka týchto, týchto akčných programov, e, viete, čo si o tom myslím, už som o tom hovoril viackrát. Myslím, že je dobré, že sa tu e, nespomínajú konkrétne ciele s číslami, pretože tieto čísla, keby boli v tejto správe, by to nebolo vhodné. Tie sa musia potom určiť v konkrétnejších správach, nie v tejto všeobecnej. Komisia na nás totiž, totiž by potom mohla útočiť, že sme to už e, tam a tam uviedli. Preto podľa mňa je lepšie držať to takto všeobecnejšie. Čo sa týka otázok pôdy, tu súhlasím s tým, čo povedala Krista Klas. čo sa týka toho prepojenia a politiky životného prostredia a politiky hospodárstva, e, to musí byť lepšie. E, v tom súhlasím, ešte stále je tu veľká miera anonymity a to aj tu u nás v parlamente. Potraviny a potravinový odpad. No, podľa mňa je správne, že sa to v správe objavuje. Je to predsa produkt našej rozvíjajúcej sa spoločnosti. V prípade odpadu, o tom by sa dalo hovoriť dlho, Mohli by sme sa dlho sporiť o tom, či môžeme prehľadať túto hierarchiu. Tu musíme opätovne prehodnotiť. To e, sú totiž e, biankošeky pre e, spalovne. To sa skonštatovalo pred mnohými rokmi práve preto, že tak veľa spalujeme, ale nemáme vhodné technológie na recykláciu. Ja by som to teda zadefinoval skôr úplne naopak musíme sa uberať skôr cestou v väčšej miery recyklácie a správnej recyklácie ako spaľovania. Spaľovanie nesmie byť tou prvou možnosťou. Isté, že čo sa nedá recyklovať, to sa musí spáliť. Je mi ľúto, a to už opakujem, že komisia nedokáže jasne povedať, že e, potrebujeme vhodnú smernicu o uskladňovaní. E, tá súčasná totiž e, má toľko dier ako eventál. Ďakujeme pekne. Ďalšia reštička. Že potraktoval ten témat tak široko. Ďakujem kolegyni, ktorá e, túto tému rozpracovala tak široko. Napriek pochybnostiam máme už nový rámec a venuje sa mnohým veciam, ktoré presahujú a idú až k roku 2050. Správa je veľmi vyrovnaná, ale zo pár komentárov. Poprvé, musíme brať do úvahy aj národnú legislatívu, ale treba realizovať e, dá za čas určité kontroly, aby sme vedeli, ako sa to všetko vyvíja. Musíme viacej poukazovať a zdôrazniť e, potrebu e, lepšieho riadenia alebo správy odpadu, aby sme ochraňovali životné prostredie. Viacerí kolegovia spomenuli ustanovenia v súvislosti s priemyslom, jej rozvojom a zelenej ekonomiky v regionálnom kontexte. Aj v kontexte regionálnej stratégie je veľmi dôležité, aby sme ne nestratili tie lokálne národné plány a miestne lokálne samozprávy majú niekedy rôzne postavenie a musíme jasne zadefinovať, čo súvisí s priemyslom, čo súvisí s ochranou životného prostredia a tak ďalej. A nesmieme vylúčiť žiadneho zainteresovaného, aby sme mm, išli cestou lepšieho riadenia a správy odpadovej politiky, ochrana životného prostredia, čistenie a tak ďalej. Máme určité dobré praktiky a skúsenosti a mali by sme sa poučiť z tých, ktorých najlepšie e, využívajú, ktorí majú najlepšie skúsenosti. Je potrebné, aby sme prichádzali s konkrétnejšími návrhmi a tie dobré praktiky lepšie využívať do budúcnosti. Ďakujem pekne, pani Hübner. Týmto sme vyčerpali zoznam so rečníkov. Ešte by som rád doplnil, eh, že sa tu spomenulo veľa na Margo eh, ochrany pôdy, váš pozmeňovací návrh 16, pán Franko. Vašim cieľom je, aby sa diskutovalo aj v kontexte Rio plus 20, ako sa má pristupovať k využívaniu plôch. A tu to vlastne rozširujete vo svojom návrhu a to, e, že by sa to malo poňať e, právne záväzným rámcom, e, respektíve nie týmto rámcom, ale formou stratégií. Odkedy ja som v parlamente, všetky stratégie, najmä aj čo sa týka toho ďalšieho bodu na programe atomového priemyslu, všetky zlyhali tieto stratégie. Mali spoločné to, že zlyhali my si myslím, že musíme konsekventne e, dodržiavať to, čo sa stanoví a preto to musí byť opatrené právnym rámcom. Nepomôže e, to nejako zmekčovať, e, obmedzovať, môcť sa to prísne dodržiavať. Je to téma kontroverzná a o to prísnejšie ju treba sledovať. Teda menej cieľov je niekedy lepšie ako viac, ale aby boli právne záväzné. A aby sa to aj pozorne sledovalo, či sa dodržiavajú. Teraz by som dal slovo komisii. Dnes tu máme pani Esra Schumacher, ktorý, ktorá je vedúcou oddelenia a má na starosti životné prostredie, e, vodu a pôdu a je z generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Nech sa páči. Ďakujem. Predpokladám, že aj na nás sa vzťahuje to pravidlo dvoch minút. Predseda, nie, nie, máte 5 minút. Budem sa snažiť e, teda trošku urýchliť svoj prejav, aby som to stihla. E, oceňujeme správu pána Franka, e, je tam mnoho vecí, návrhov, ktoré oceňujeme, najmä jeho snaha zdôrazňovať, ako politika životného prostredia prináša inovácie, jeho pozornosť úlohe občanov a všetky návrhy, ktoré sa týkajú posilnenia aktívneho prístupu občanov k tomuto programu. Taktiež biodiverzita, tá sa tam podľa mňa veľmi správne spomína, podporujeme niektoré, ale nie všetky pozmeňovacie návrhy k lesom, pretože si myslíme, že by sa to malo do istej miery vyvážiť s ekosystémami inými. Nemôžeme mať predsa príliš veľa lesov ani iné ekosystémy. Oceňujeme však aj mnoho vystúpení teňových spravodajcov, ktoré tu zazneli a podporujeme ich. Aby som spomenula niekoľko konkrétnych bodov, veľmi pozorne som sa vypočula vystúpenie pána Franka k zazeleňovaniu a taktiež k oddeleniu potenciálu politiky hospodárstva. S tým súhlasíme. E, ja som si vypočula trošku väčšiu mieru flexibility, e, než navrhuje jeho pozvňací návrh, čo sa týka toho krížového plnenia. My by sme e, dosť rázne trvali na tom, aby sa to ponechalo v texte tak, ako to je v našom návrhu. Pán Lajn a pán Grote nám veľmi zľahčili život vo veci pôdy. Nemôžeme podporiť návrh spravodajcu, v návrhu 16. E, myslíme si, že rámec by mal byť právne záväzný pre podu. To je kľúčové na to, aby sme dodržali všetky e, stanovené ciele na úrovni EÚ v oblasti klímy a biodiverzity, tak ako ste už spomenuli, bez takéhoto právne záväzného rámca to nesplníme. Už som povedala, že podporujeme myšlienku kombinácia zmierovania životného prostredia a ekonomiky a taktiež vysvetľovania, ako politika životného prostredia môže prinášať rast. Pán Franko to opakuje veľmi jasne vo svojej správe. E, trošku nás nepokuje, že niektoré pozmeňovacie návrhy sa trošku berajú iným smerom. Keď napríklad hovoríme o dosahovaní rovnováhy medzi ekonomickou konkurenceschopnosťou a potenciálom životného prostredia, napríklad na 24, Myslíme si, že tá formulácia je trošku nebezpečná, pretože nevidíme túto snahu o rovnováhu medzi týmito prvkami. Boli by sme radi, že je potrebné zosúľadzovať tieto veci strednodobo a dlhodobo. Čo sa týka politických rozhodnutí, v tomto ma zastúpil pán Gerbrandy a jeho vystúpenie. Myslíme si, že sa musíme uberať ďalej. E, pozmeňovací návrh spravodajcu nás trošku vracia späť k aktuálnemu stavu vzhľadom na e, využívanie zdrojov a surovín, ktoré máme, nemôžeme akceptovať, že v roku 2020 ešte stále budeme spaľovať veľmi hodnotné suroviny, ktoré teraz vnímame ako odpad a mali by sme ich recyklovať, tak už povedala pani Auken. Čo sa týka produkcie, e, tieto návrhy vítame. V tejto súvislosti možno jedna poznámka, čo sa týka posunenia právneho rámcu na udržateľnú spotrebu a produkciu. My by sme to poňali e, tak e, celostnejšie, aby sa vylepšil celkový rámec, nielen právny rámec. Čo sa týka implementácie, tu oceňujeme podporu e, programu DSF. Isté, že sú isté problémy s prijatím analýzy v návrhu 46, ktorá totiž naznačuje, že problém s implementáciou súvisia s komplikovanosťou legislatívy v oblasti životného prostredia alebo s príliš častými zmenami. My si nemyslíme, že celý parlament zastáva takýto názor, e, preto dúfame, že to nebude v konečnej verzii správy. Čo sa týka organizácie Impl, niektoré pozmeňovacie návrhy možno nie sú príliš realistické. Je to totiž nezávislý orgán, my nemôžeme nič predpisovať. Máme k dispozícii dve správy do roka a myslím si, že tie požiadavky, ktoré tu stanovíte, sa nedajú príliš v praxi splniť. Taktiež, čo sa týka toho financovania, oni sa musia podradzovať veľmi prísnym kritériám. Teda my si myslíme, že tento návrh nebudeme môcť podporiť ešte dve priority 6 a 9. Čo sa týka ekologicky škodlivých dotácií. Tu súhlasíme s pánom Grebrady, musíme sa posunúť ďalej. Hovoríme neustále o definícii dotácií a potom hovoríme, že e, tieto dotácie sú zlé. Myslíme si, že OECD už ponúka dobrú definíciu a mali by sme ju prebrať aj my. A ďalej, čo sa týka tých medzinárodných priorít, niektoré časti textu v nich prevládajú konkrétne udalosti, napríklad na vrhu 70, členstvo v UNIP, to sa musí aktualizovať zo strany komisie. My máme nové aktuálne oznámenie, ktoré nadvezuje na výsledky Rio plus 20. Ale rozhodne tieto aspekty súvisia s obchodom a s reciprocitou berieme na vedomie a oceňujeme snahu spravodajcu dodržiavať pravidlá VTO. Nie sme však istí, či všetky tieto pozmeňujúce návrhy eh, naozaj by v praxi priniesli aj dodržiavanie týchto záväzkov. Ďakujeme, pani Šumaker. Máme tu aj druhého spravodajcu, máme konkrétne odborníka, ktorý veľmi usilovne pracoval na tomto návrhu na 7. akčnom programe, eh, konkrétne vo výbore pre sociálne veci. Je tu kolega Luc Rybe, ktorý je odborníkom na polospodárstvo a je teda skutočným expertom v tejto veci. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty, pretože vy sa venujete tejto správe vo výbore AMPL. Srdečná vďaka za túto možnosť. My sme eh, v eh, výbore už dnes e, pripravili plenárnu debatu na túto tému a prebrali sme našu správu a vieme, že to nie je náhoda, že teraz už e, rok e, sme bez akčného programu pre životné prostredie, pretože komisia e, so svojou stratégiou Európa 2020 a s tými siedmimi e, hlavnými iniciatívami sa tiež e, zavezala e, čo sa týka politiky ochrany životného prostredia, teraz je otázka, ako architektonicky ten, týchto rámci program bude zastavený. My v zásade vítame tento akčný program pre životné prostredie, ale podľa nás je malo ambiciozný a to už bolo z časti vyslovené, málo ambiciozný a veľmi nekonkrétny. A preto možno drasticky mm, hovoríme teraz, že v správe o stave životného prostredia mm, potrebujeme mm, podneť na politické konania Myslím si, že z Európskeho parlamentu by sme mali žiadať, aby to sa konkrétnejšie riešilo a tiež e, veľká časť tých problémov už bola vyslovená a tie sa píšu v tom programe a e, tu treba doplniť, e, že členské štáty zlyhali pri naplňaní a chyba tu politická vôľa a tu sa my pýtame, či tento 7. program dáva odpoveď na to, ako môžeme vynakladať tlak na členské štáty to je zaujímavý súvis s finančnou krízou, eh, kde eh, sme eh, mali mm, mm, na využívanie zdrojov a teraz sa vypracujú jasné kritériá o mechanizmoch, ako môžu byť udelené sankcie. A tu si želáme v oblasti životného prostredia či tieto nové priority sú tak e, super e, vybrané a to, ako ste povedali, pán Florenc, v oblasti klimatickej politiky e, sa životné prostredie dáva do popredia, ale my to vidíme veľmi kriticky a sme k dispozícii na to, aby sme to prejednali so spravodajcom a tenými spravodajcami. Ďakujem za vaše vystúpenie. Teraz Jirské predsedníctvo rady je tu tiež prítomné dnes, ako často tu vo výbore a vieme, že to je jedna z hlavných priorít eh, na tento pol rok a ja vám tiež chcem dať slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman, and to the member of the... Ďakujem pekne, pán predseda, aj členom výboru NV za túto príležitosť eh, komu vystúpiť. Eh, siedmy rancový ekologický program je jednou z priorít írskeho predsedníctva. Tešíme sa, že budeme pracovať sami na tejto téme a hlavne sa tešíme na hm, tú dobrú spoluprácu, ktorú máme s pánom Frankom a jeho týmom a pánom Lenom a jeho týmom pri príprave správy. V rade máme intenzívny hm, pracovný program, eh, kde za posledné hm, 3 mesiace zasadlo 8 pracovných e, skupín a ešte do mája ďalšie 3 zasadnú a e, máme bilaterálne dohody s členskými štátmi a v dôsledku toho ten text e, je v pokročilej fáze v rade a ja Dúfam, že dosiahneme úspešný výsledok počas írskeho predsedníctva. My sme boli na debate vo výbore Envy minulý týždeň a v súvislosti s dnešnou debatou máme veľmi dobrý dojem z kvality e, vystúpenia a tiež v rade tiež vzniká silný konsenzus o väčšine z týchto vecí a budeme sa snažiť e, vynutiť e, si presadzovanie týchto predpisov EÚ. Írsko malo značné výzvy v posledných rokoch pri naplňaní predpisov EÚ, ale pracujeme na tomto dokumente a v dôsledku toho počet e, prípadov, ktoré sú otvorené pri stíhaní porušovania predpisov v oblasti životného prostredia sa znížil a postupy ako napríklad partnerská dohoda o plnení a mechanizmy konania boli úspešne naplnené v Írsku a my vám ich odporúčame. My e, vítame správu spravodajcu a hlavne posilnenie e, tých výrazov o udržateľnosti a toto je tiež zohľadné v názoroch eh, rady. My eh, prehodnotíme tie prioritné ciele eh, číslo 9 a hlavne ten vývoj v ekologickom programe OSN v Nairobi začiatkom tohto roka. Tiež pracujeme ťažko na to, aby sme zosúladili ambície viacerých členských štátov v otázkach pôdy v súvislosti s menšinovým názorom na túto otázku a súhlasím s stanoviskom pána Brandy, že začneme s tým, čo chceme a to úrodné pôdy v Európe. Ja si myslím celkovo, že je to dobrý súlad medzi textom rady a stanoviskom v správe spravodajcov. K tomu procesu chcem povedať najprv, že my si ceníme úsilie komisie vypracovať tento dokument čo najrychlejšie už e, sme uvedli, že je tu medzera medzi 6. E, a 7. rámcovým programom pre životné prostredie, takže cítime potrebu to čo najskôr um, prijať. My um, sme spokojní s tým formátom a rozložením a popisom toho dokumentu, ktorý pripravila komisia. Súhlasíme s jeho terajšou podobou a my um, si uvedomujeme, v akom harmonograme pracuje do, výbor pre životné prostredie a preto by sme radej pracovali na dohode v prvom čítaní počas írskeho predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Lemis, za uh, vaše vyhlásenie a v neposlednom rade spravodajca pán Franko. Juste un mot, Monsieur le Président, mais il n'a jamais été, bien évidemment, dans nos intentions d'affaiblir. Euh, Samozrejme, pán predseda, ja som nikdy nechcel osloviť tento text, v žiadnom prípade. Ešte raz čo sa týka výboru pre ekonomické veci. Prebehla tu veľmi e, zaujímavá prezentácie o ozelenení spoločnej poľnohospodárskej politiky a potom na plenárke sme sa venovali tomu. A vy ste ma chválili, že o to máme veľký záujem, ale aj o more a oceány a tak ďalej. To je jasné, to ma všetko zaujíma. Tieto boli k dispozícii po anglicky, hoci dnes je deň eh, francúzsky hovoriaceho sveta. Mm, ďakujeme za vaše relevantné a chytré pripomienky. Ďakujem pekne, pán Franko. Lehota na pozornici na vrieje 25. marca a vo výbore pre životné prostredie budeme hlasovať 24. apríla a v pléne v júni. Ďakujem všetkým za vystúpenia a teraz e, ďalší bod programu a tu ide o ochranu spotrebiteľov a životného prostredia a hodnoty e, v oblasti motorových vozidel a to sú predpisy o CO2. Tu je sa Tomáš Sulmer a on má teraz e, na 5 minút slovo. Máme ešte presne jednu hodinu. Musím sa trošku obmedziť, lebo už mnohí kolegovia sa prihlásili a požiadali o slovo, no ako prvý môžete aj vonku si o tom pohovoriť. A pán Ulmer má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj e, kolegom za pozňujúce návrhy. Dostali sme ich 200 viacero bodov sa vykrystalizovalo, v e, ktorých môžeme tiež dosiahnuť e, kompromisy dosiahnuť e, väčšinu pre tie navrhnuté cieľy. Poprvé e, je to ten e, dlhodobý cieľ, kde sa vykrystalizovala naše požiadavky na rok 2017 a 15 od 50 až 80 gramov je priestor ako cieľ, ale myslím si, že sú to aj také návrhy, aby sme tu robili ekvivalenty CO2, aby sme nechali otvorené, že ktorým technologickým smerom sa má oberať e, budúcnosť e, konstrukcie automobilov. A to napríklad e, mali by sme do toho zapracovať aj výrobu nových druhov pohonov Druhý bod tejto súvislosti sú superkredity. Tu sa ukazuje základ, že 2-4 e, e, kg za rok superkreditov môžeme zvoliť na základe obmedzených e, postupov, že toto je podľa mňa dôležitý cieľ a keď by som ich nemal využiť od roku 2020, tak potom ich môžeme rovno ukončiť obmedzenie ehm, platnosti, ehm, rozsahu platnosti na jednej strane by boli motorové vozidla, ehm, ktoré sú redukované na predchádzajúci model, ale len keď e, sa prekročia isté hranice. Napríklad 50 e, gramov, keď sa dosiahne, alebo keď 50% e, sa použije ako meritko pri maximálnych emisiách 50 alebo 60 gramov môže byť stanovený a mm, potom ohraničenie ostatných aut bude vylúčené z týchto aut a to by znamenalo, že keď tie mm, kredity od 16 do 20 môžeme upraviť a od 20 eh, do 23 môžeme vypustiť, tak to je kvôli e, zníženiu krivky bilancie v rokoch 2016-2020. Potom by to bolo nulové číslo, teda pomerne e, výhodné opatrenie na motiváciu a tiež je to dôležitý podnet, aby e, sa uvodzovali tak nové automobily a tieto aj kupovali. V predchádzajúcom roku to bolo 10,1% v celej Európe a to je značné množstvo. Tretia vec, ktorú musí rozpracovať, je otázka cyklusu cez e, e, skúšobného cyklu. Musí byť e, zavedený nový skúšobný cyklus a zohľadniť aj porovnateľnosť s realistickou dopravnou situáciou a transparentnosť celého procesu by vedla k rovnakému celosvetovému skúšobnému cyklu, aby e, bolo zabezpečené, že všetky auta budú dodržiavať tie limity a že v každom štáte bude platiť rovnaké hodnoty a to je teraz ťažké, pretože ten testovací cyklus môže byť kedykoľvek zavedený s takým opatrením, že ak sa e, tie e, hodnoty zmenia, tak tam e, uplatňa iný faktor, aby dosiahli ten cieľ. Ďalej. Dostali sme veľa poznacích návrhov k otázke ako inovácii. Pri ako inováciách e, si predstavujem e, najjednoduchšie povedovanie s časovým faktorom pri pobilovaní e, sa má platiť e, ako limit 1 gram. Doteraz to je jediná ekoinovácia. u nemeckého výrobcu automobilov všetky ostatné boli e, odmietnuté, ale teraz je to moc byrokratické a nákladné. Cecový rámec by znamenal, že v rámci asi dvoch až troch mesiacov komisia e, musí to schváliť alebo povoliť e, a nemôže to o tom rozhodovať ľubovoľnú dobu, ako to teraz. A ďalšia otázka je, že sme dostali k nej e, mnoho pozmeňujúcich návrhov, a to je otázka stôp emisí CO2 v USA. Ehm, sú emisie, ktoré sú prípustné, už určené a ja som za to, aby e, to e, počítal e, výrobca automobilov, aby sme sa vyhli manipuláciu a myslím si, že na základe tohto grafu vidíme, že by bolo možné do toho zapracovať väčšie emisie ako doteraz. Predlženie životnosti automobilu by znamenalo, že sa použije aj e, väčšia plocha, že budeme používať e, väčšie parkoviska, väčšie garáže a to by e, viedlo k väčšej spotrebe plochy. A myslím si, že v automobile, automobiloch išlo o prepravu hmoty a pri zmenšení hmoty by to znamenalo, že sa zniží aj spotreba paliva, aj e, emisie. Ja si myslím, že to je schodná cesta. Nakoniec som ešte povedať, že v apríli sme naplánovali dve tieňové schôze, kde sa budeme snažiť spoločne vypracovať kompromisy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Ulmer a teraz e, majú slovo tieňové spravodajcovia a vystupí Mario Prelo, Chris Davis, Rebecca Hans, Martin Klonen potom Sabine Wilc a pán Rossi. A tiež sa prihlásil Karl-Heinz Florenc, pani Lepáš, Jo Leinen a Anna Rozbach. Zabudol som ešte niekoho? Takže tým pádom uzatváram zoznam rečníkov. Dobre, pani Rozbach zastupí pána Klenena. Tým pádom zatváram zoznam rečníkov a Žiadam kolegyňa a kolegov, aby obmedzili svoje vystúpenie na dve minúty. Mario Perl má slovo. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Pozmeňovacie návrhy, ktoré pre, predložili kolegovia, potvrdzujú, že tých 95 gramov CO2 na, ten na tých 100 km do roku 2020 predtým to bolo 145. Európsky automobilový priemysel má jasné ciele, aby sa preventívne plánovali ich aktivity a vopred. Systém superkreditov, e, tam názory sú veľmi rôzne. Ja som predložil pozmeňovací návrh aby sa našla rovnováha medzi tým obmedzením e, gramov CO2. Chcem e, podporiť systém prémií na základe percenta predaja automobilov. Myslím si, e, že ten limit 20 tisíc aut by sa mal nahradiť iným a e, v tomto zmysle e, som podporila aj pozmeňovacie návrhy autorov. Otázka je aplikovanie tých prísnejších limitov, ako by ovplyvnil e, systém a produkciu automobilov. Pokiaľ ide o skúšobné doby, je potrebné zrevidovať súčasný čas alebo cyklus kontroly takýmto spôsobom, e, tak ako to funguje teraz, spotrebitelia nemajú e, pravdivé informácie o spotrebe e, pohonných látok a tak ďalej. Test by mal byť aplikovaný v januári 2017. Európska komisia by mala uvažovať o prechodnej legislatíve a aby upravila súčasne platnú legislatívu alebo pozmenila. Pokiaľ ide o ciele po roku 2020, vzhľadom na súčasnú technológiu nedefinovať, aké, ako by sa mohli vylepšiť e, tie limity emisí. A preto je veľmi ťažké stanovovať nové dlhodobé ciele. pokiaľ ide o tých 65 až 75 gramov CO2, ale to by sa malo overiť neskôr dopadovou štúdiou, ktorá bude brať do úvahu aj e, reakcie trhu. E, ďakujem za pozornosť. Takže teraz vystúpi Chris Davis. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že môžeme privítať podporu zlepšenia legislatívy, e, to prednesli naši kolegovia z výboru priemyslu včera a myslím si, že tiež môže privítať to, že odkedy sme debatovali o tej legislatíve v 2008, tak sme e, znamenali primerne 15% e, na zlepšenie e, spotreby paliva na kilometr, ktoré nám priemerné vozidla poskytujú, čo je dobré pre našich občanov a aj životné prostredie, pretože to znamená aj tiež 15% zniženie emisí CO2, čo je významné. Myslím si, že musíme v tom pokračovať a počuli sme včera hm, na hm, stretnutí s výrobcami súčastok, že dve tretiny všetkých inovácií hm, vychádzajú z právnych predpisov, z predpisov parlamentu a komisia v tomto prípade inovácie e, sú hnané požiadavkami, ktoré kladieme na priemysel a myslím si, že by sme sa nemali to obávať. E, automobilový priemysel e, zažíva ťažké časy s nízkym dopytom a nadmernou kapacitou. To sa musí nejak vyriešiť, ale keby nepokračoval v inovácii tak, ako úspešne robil za posledné roky a keď sme takto nepokračovali, tak by to bolo veľa horší stav keď e, nakoniec príde k ekonomické obnove. Ja e, si pamätám tu 94-gramový cieľ a chcem podpriť e, ten, tú úroveň superkreditov, aby sme podporovali nízku emisiu inováciu a to musí byť predmetom CAP a chcem aj, musí to byť obmedzené, musí to byť limitované Chcem eh, mať eh, cieľové hranice v tejto fáze a určite, ako kolega povedal, chcem, aby tie skúšobné cykly boli sprísnené, pretože teraz umožňujú istý stupeň eh, podvodov, čo je nepriateľné a čo zavádza spotrebiteľa. Tie iniciatívy správne spomenul pán Ulmer, ja som sa bával z eko iniciatív, keď sa prikrať svoje legislatíva, myslel som, že by som nemali ako ľahké východisko, ale v praxi nie. Oni sa veľmi prísne vykladajú možno až príliš prísne, takže tu som otvorený. A ďalej k tomu, čo odznelo, myslím, že pre chvíľujúce legislatívy sme počuli, že ľudia si môžu buď e, zvoliť e, e, uhlíkovú stopu alebo princíp hmoty. Ale myslím si, že USA by chcelo, aby v tom bola nejak zapracovaná tá stopa emisie a to by sme mali mať na pamäti pri diskusii a pán Olmer je otvorený, aby e, rokovalo kompromisných pozniesných návrhoch a budeme s ním pracovať s veľkým nadšením. Ďakujem, Chris Rebecca Arms. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Je to téma, ktorá sa neustále vracia, regulácia emisí CO2 vozidiel. Už sa tomu venujeme e, mnoho rokov. Ja môžem mene skupiny zelených povedať, že tie ciele na zníženie, čo sa týka priemerných hodnot do roku 2020, my sme predložili pozmeňujúci návrh, pretože si myslíme, že sa diskusie diskusii mala zohľadniť, že hodnotenie dopadov Európskej komisie dokazuje, že 25-gramový cieľ na kilometr je reálny a že Vyššie náklady na vozidlá by sa dali kompenzovať napríklad úsporami na palivo. Viem, že som tu v menšine s takýmto názorom, ale táto štúdia hodnotenia dopadu Európskej komisie si myslím, že by predsa len mala zarezonovať eh, aj v tejto diskusii 95 gramov na kilometr. Eh, to je zjavne najmä e, z pohľadu ochrany záujmov spotrebiteľa, e, pretože ten chce úsporné vozidlá, to podľa mňa nie je optimálna hodnota, dalo by sa to aj vylepšiť. Už aj v roku 2020. Čo sa týka roku 2025, tu predkladáme pozmeňovací návrh e, taktiež s veľmi ambiciozným cieľom asi 60 gramov na kilometr a myslím, že ambicioznejšie ciele by podľa mňa priniesli viac inovácií v automobilovom priemysle. A tým by sme aj podporili konkurenceschopnosť európskeho automobilového priemyslu a zabezpečili by sme to strednodobo úplne inak, ako keď budeme postupovať zdráhavo a pomaly s našimi cieľmi v oblasti ochrany klímy a efektívnych technológií. Čo sa týka tých superkreditov, tu si myslím, že ich nepotrebujeme. po roku 2020 predsa trh s automobilmi bude predsa len e, poznačený predovšetkým vozidlami na komerčné palivá. Preto e, si myslím, že ambiciózne plnenie cieľov, ktoré si teraz stanovujeme, bude kľúčové. A nesmieme sa teda sústraďovať na nejaké medzery, na nejaké možné výnimky, superkredity, podľa toho, ako by sa využívali, by veľmi výrazne prispeli k zredukovaniu stanovených cieľov. Podľa mňa je to zaujímavé, keď vidíme, keď sa pozeráme s tieňovými spravodajcami na pozmeňovací návrhy v tomto smere, pretože niektoré pozmeňovacích návrhov, z pozmeňovacích návrhov by naozaj viedli k tomu, že v oblasti tých vozidiel s komerčným pohodom, pohonom eh, by sa eh, mohlo ušetriť až 20 vďaka využitiu eh, superkreditov. Eh, to eh, podľa mňa je príliš veľa. Čo sa týka tých testovacích cyklov, prepačte, pán predseda, aj ostatní trošku hovorili dlhšie ako dve minúty. Ten testový cyklus sa môže zaviesť. Európska únia najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa slovne veľmi silná a my by sme takýmto krokom úplne sklamali našich spotrebiteľov. Ďakujeme pekne za tie dve minúty. Teraz ako zástupkyňa pána Kalenena má slovo e, Anna Rozbach. Ďakujem. Pokúsim sa urobiť všetko, čo v jednoj silách aj v angličtine. Moja skupina súhlasí so správodajcom, e, že v porovnaní s návrhom komisie na 130 gramov na kilometr z roku 2020 a potom 95 gramov od roku 2000 25. Sú to veľmi ambiciozne ciele, ale vo všeobecnosti ich považujeme e, za reálne. Naša skupina oceňuje najmä návrh spravodajcov, aby sa zdvojnásobil pôvodný návrh komisie, aby sa neredukovali emisie a taktiež rôzne prémie pre malých výrobcov. Taktiež e, zamietame tie argumenty, pozmeňujúce návrhy, ktoré vypúšťajú návrh komisie, aby sa znížilo bremeno na znižovanie emisí pre výrobcov pre e, vozidla vyrábané v malých množstvách do roku 2020. Čo sa týka pozmievacích návrhov, ktoré sa týkajú zmeny charakteru užitkovosti vozidla. Myslím si, že to sa bude musieť posudzovať na základe platnosti regulačného rámca po roku 2020. Testovacie cykly v súvislosti s týmito návrhmi tu by sme navrhovali nové cykly pre ľahké užitkové vozidlá. A tu zdôrazňujeme obozretnosť. Súčasné pravidlá pre výrobcov by sa vnímali ako veľmi prísne a je dokonca vo veľmi optimistickom ekonomickom prostredí. Myslím si, že príliš rýchle zavedenie nových postupov môže výrazne ohroziť plnenie všetkých cieľov do roka 2020. Ďakujem. Ďakujeme, pani Rozbach. Ďalej Karl-Hans Florenc. Ja by som sa chcel poďakovať Tomasovi Ulmerovi a veľmi ma teší, že je taký ochotný rokovať o kompromisoch. A vlastne tu nejde o jeden gram hore-dole. Keď sa pozrieme na to, čo navrhla komisia za posledné roky, aké prísne pravidlá pre sektor vo forme ETS a tak ďalej. Keď sa potom pozeráme, aké, aká slabá je tá smernica v automobiloch, kladem si otázku, aké kritéria vlastne komisia má. Buď to uh, e, DG pre životné prostredie e, je príliš tlačené k múru, alebo si to neviem ináč vysvetliť. E, ak ide o 1,7 emisí CO2 každý rok, o ktoré sa to má znižiť. A keď sa pozeráme, že automobilový priemysel to môže znižovať, o, to musí znižovať o mnoho viac, je tam teda veľký nepomer. Podľa mňa komisia mohla byť e, o mnoho ambicioznejšia. Je mi to veľmi ľúto, že to takto vyzerá. Dobrým príkladom je ten testovací cyklus. Komisia, na koho vlastne čakáte? Chcete, aby sa v Európe úplne prestalo vyrábať a aby sme si počkali na e, cyklus z iných častí sveta. My podľa mňa robíme dobré návrhy, aj rýchlo konáme. Podľa mňa vy musíte vyvať väčší tlak na automobilový priemysel, nemôžete im tak vychádzať v ústrety. Možnosti sú tam o mnoho väčšie, mohli by sme dosiahnuť teda o mnoho viac, kolegové majú pravdu. My totiž týmto úplne klameme našich e, spotrebiteľov musíme s tým prestať. Musíme istež byť eh, realistickí, za to bojujem. Musí to byť eh, v praxi presaditeľné, tak ako hovorí kolega Ulmer, musí sa to posudzovať na základe prísnych kritérií, aby sa to dalo porovnávať, ale, drahá komisia, naozaj sa musíte posnažiť trochu viac. A nie možno v prípade tých eh, jednotlivých gramov, ale v prípade inovácií. Neustále opakujete, že inovácie potrebujeme, a pritom ste nepredložili žiadne kritéria, ktoré by súviseli s inováciami. Ďakujeme. Teraz Corinne Lepage. Merci, euh, merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi, že otvoril rozpravu a že sme mohli prísť s pozmeňovacími návrhmi. Už sa veľa povedalo, ale ja by som sa vrátila k potrebe mať dlhodobú viditeľnosť pre automobilový priemysel. A tu je vynikajúca príležitosť medzi tým, aby sme e, skoordinovali záujmy životného prostredia, spotrebiteľov a automobilového priemysla a preto potrebujeme mať ciele po roku 2020, ktoré budú ambiciózne Navrhla som pozmeňovací návrh so 60 grammi CO2 na kilometr. Po druhé, superkredity majú e, určité isté nevýhody, pretože e, neumožňujú priamo teda to znižovanie emisí CO2. Pokiaľ ide o testovacie postupy, je nevyhnutné ich zrevidovať a to čím skôr, pretože súčasný systém neodráža realitu a spotrebitelia pri každom nákupe eh, vlastne nemajú jasné špecifika a nemajú teda tie špecifika tak, ako im boli uvedené v reklame, eh, v informáciách. Ambiciózny cieľ, tak ako navrhujeme, by umožnil aj zníženie spotreby pohodných látok, a keď chceme rozvíjať lepšie, inovatívnejšie e, vozidlá, ktoré budú mať nižšie emisie CO2, tak budeme, mali by sme vychádzať aj e, z toho e, objemu motora. Ďakujem za pozornosť. Ja. Ďakujeme pekne, pán Lajnen. Ďakujeme spravodajcovi. Ukazujú sa už teraz línie ktoré nám dávajú veľké možnosti na získanie väčšiny, nielen vo výbore, ale potom aj neskôr v pléne. Myslím, že cieľ tých 95 gramov do roku 2020 by sa mal stanoviť a zafixovať. Ale nemali by sme rozhodne meniť pravidlá v priebehu hry. Ak sa totiž na najbližších rokoch potom eh, ukážu možnosť modernizovať, e, potom by sme nemali automaticky tento cieľ meniť. Čo sa týka ďalších cieľov, mali by sme konkrétne stanoviť, o aký dojazd pôjde, pretože nevieme, aká technológia sa v konečnom dôsledku presadí. Možno sa vynájde nejaká úplne nová. Superkredity, či ich potrebujeme alebo nie, v zásade by som povedal, že nie ale keď ich zavedieme, tak by sa to malo veľmi prísne obmedziť. Už viacerí tu spomenuli, že maximálne na 2 gramy. To by sa potom mohlo nejako inak kompenzovať. Na druhej strane však chápeme, že priemysel potrebuje stimuly, aby prinašlo nové vozidla na trh. A keď e, to umožňuje superkredity, tak konečne budeme mať e, autá, ktoré vidíme na autosalonoch aj na našich cestách. Teda s tým obmedzením eh, by som tieto superkredity možno podporil. Ten eh, testovací cyklus eh, to čo najskôr prosím. A posledná vec, hodnotenie životného cyklu alebo stopa vozidla. A toto sa objavuje v návrhoch v prípade elektrických vozidiel alebo vodíkových vozidiel. Tam vlastne nie je výfuk. Musíme hľadať nový spôsob, ako to budeme merať eh, emisie takýchto vozidiel. Komisia by sa k tomu zrejme mala vyjadriť. Toto hodnotenie životného cyklu alebo stopy, mm, či ide o eh, ocel, hliník alebo uhlík, to má veľký vplyv na životný cyklus eh, vozidla. Ehm, uhlík je zlý a hliník možno ešte horší. Ďakujeme pekne, týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov. Čo sa týka toho testovacieho cyklu, tu je potrebné eh, čo najskôr konať. Ja mám spotrebu údajne 5 litrov na 100 kilometrov a dokonca ani pri tempomate, eh, keď eh, idem cez Nemecko a Holandsko, je to relatívne nové vozidlo, sa neposuniem pod 6,5 litra, môžem robiť, čo chcem to ide, tu ide vlastne o 30-percentné zvýšenie spotreby oproti tomu, čo sa uvádza pre predaji. Je podľa mňa nevyhnutné, aby sa konečne reformoval ten testovací cyklus, aby sa to prispôsobilo reálnym podmienkam, aby sme nezavádzali spotrebiteľov, pretože im vlastne takto klameme. Musíme teda mať taký testovací cyklus, ktorý bude zodpovedať eh, skutočnej spotrebe v praxi. To, či sa z toho stane celosvetový, celosvetovo aplikovaný testovací cyklus, to sa uvidí. A o jednej veci sa tu ešte nehovorilo. Keď sa pozeráme na konjunktúrne programy nielen pre životné prostredie, ale aj pre automobilový priemysel, ak to chceme, musíme taktiež zaviesť eh, rozumnú daňovú politiku. EÚ. E e e, dokonca aj keď v jednej krajine sa označuje vozidlo za elektrické vozidlo a má tam isté výhody, o niekoľko kilometrov ďalej sa to deklaruje potom už úplne inak. Mm, tak to sa to teda nedá poňať. Sú to totiž veľké nevýhody. Komisia by sa teda mala snažiť o harmonizáciu poplatkov za užívanie vozidla, pretože Musíme stanoviť takéto rámcové podmienky a harmonizovať dane, cestné dane v členských štátoch, pretože na to spravidla e, reagujú naši občania najviac, to sa ich e, najviac e, týka. Čo sa týka superkreditov, v tej súčasne platnej legislatíve sme už mali superkredity, ja som bol veľkým zástancom týchto superkreditov, pretože som si myslel, že tým môžeme veľmi rýchlo dostať alternatívne pohony na naše cesty. Zatiaľ e, sme však nedosiahli tie želané ciele, a preto by som súhlasil s kolegami, že to musíme veľmi presne určiť a spo... spojiť s presnými kritériami, aby tí, ktorí dostanú tieto výhody superkreditov, aby splnili veľmi prísne kritéria aby sa neobchádzal ten cieľ 95 gramov a aby sa to v končnom dôsledku nepodkopalo úplne vďaka takýmto rôznym výnimkám. E, veľmi ma zaujíma, ako teraz bude reagovať pán Ulmer. Je ochotný príjmať kompromisy. E, včera hlasoval výbor pre priemysel. myslím, že doterajšie náznaky sú dobré. E, vyzerá to, že to dopadne dobre. Máme ešte jednu rečničku, ktorá sa hlási, pani Merkis. Ešte máme pol hodinu čas, ak sa teda chcete vyjadriť, nech sa páči, máte priestor. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovanie prebehlo včera vo výbore ITRE a dúfam, že výbor MV príjme konkrétnejšie rozhodnutia hlavne pokiaľ ide o tie testovacie metódy. Komisia tiež nechala e, tak medzi riadkami e, vycítiť, že tieto e, systémy a metódy nie sú uspokojivé vzhľadom na to, čo sa deje v súčasnosti a teda bolo by dobré nájsť eh, tú sériu tých eh, desiatich stupňov, ale je potrebné, aby sa robil monitoring a či skutočne všetky členské štáty používajú rovnaké systémy testovania. Je to veľmi dôležitá téma. Neviem, že či práve tento text je to správne miesto na to, aby sme to mali riešiť, ale ja si myslím, že by sme to mali vyriešiť Superkredity aj tie by sa mali zrevidovať, lebo sa zistilo, že nefungujú tak, ako bolo e, naplánované. Ja som navrhla ten systém toho bonus malus. Je to akýsi e, benchmarking, aby sme posúvali trh na základe toho, aký je súčasný priemer, tak sa buď niečo priráta alebo odpočíta. Na základe toho, aký je súčasný stav na trhu a bola by som rada, keby spravodajca tento systém zanalizoval alebo zvážil. Je to lepší systém podľa môjho názoru, pretože superkredity sú fixné, ale ten systém plus minus, ten bonus malus nám umožní lepší pohyb podľa aktuálneho vývoja. Ľudia e, používajú cestnú dopravu veľmi často a je dobré, aby tento e, systém bol inovovaný. Peter. Teraz komisia, nech sa páči, dostane slovo. Uh, ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodajcovi za jeho správu. Myslím, že budem môcť byť relatívne stručný. Diskutovalo sa tu o dlhodobých cieľoch. Myslím si, že e, treba povedať e, tie výhody, ktoré sme mali z cieľa, tých 90, 95 e, gramov, pomohol celému odvetviu plánovať, inovovať a dá sa povedať, že sú na dobrej ceste splniť tento cieľ. Ukázal sa význam takýchto dlhodobých cieľov a taktiež istoty pre celé odvetvie, e, že sa to nezmení v priebehu stanoveného obdobia. Je potrebné oceniť snahu odvetvia za tie 3%, za to zníženie, ktoré sme zaznamenali v životnom cykle respektíve tých testovacích cyklov. Čo sa týka superkreditov, komisia už vydala neoficiálny dokument, kde sa vyjadruje k rôznym návrhom, ktoré sa týkajú superkreditov. Aby som bol stručný, myslíme si, že systém bankingu nie je dobrým nápadom. A keby sa zaviedli tie superkredity, eh, bolo by potrebné stanoviť tam relatívne nízke prahové hodnoty a je potrebné zdôrazniť, eh, aby sa nepodkovávali e, stanovené ciele. Týmto by sme vlastne úplne negovali to, čo sme dosiahli inde. To e, sa rozhodne návrhu musí objaviť. E, komisia taktiež zverejnila neoficiálny dokument k testovacím cyklom. Tam hovoríme, že nové pravidlá by sa mohli implementovať v legislatíve EÚ od roku 2014 e, a do praxe by sa to potom dostalo zhruba od roku 2017. Nevidíme dôvod odkladať takéto vylepšenie vzhľadom na e, to, že spotrebitelia čakajú na tieto informácie, na zvýšenie pre presnosti e, tohto cestovania. Ukazuje sa, že tieto testy v súčasnosti nie sú ani zďaleka uspokojivé. A ešte niekoľko drobnejších poznámok. Spomenuli sa tu ekoinovácie. Rád by som upresnil, že máme štyri žiadosti o ekoinovácie. Jednu sme schválili. E, ďalšie tri sa ešte teraz zvažujú. Myslíme si, že tieto postupy fungujú dobre. Avšak e, prebehli konzultácie s príslušnými aktérmi, ako by sa to celé dalo vylepšiť. Myslíme si, že by sme teraz nemali do tohto procesu zasahovať, e, pretože funguje a prináša výsledky. Ďalej, čo sa týka hodnotenia životného cyklu, stopy a regulačného prístupu k vodíkovým a elektrickým vozidlám, máme e, rôzne štúdie, ktoré sa venujú týmto otázkam, ktoré sú teraz ešte len v priebehu. Ešte nemáme výsledky. E, niektoré z nich už budú ukončené čoskoro a iné e, ešte nie. Počkáme si však na výsledky. Nebudeme sa teraz vyjadrovať e, teda konečne k týmto cieľom. Ďakujeme. No a na záver, to ešte celé zhrnie spravodajca a vyjadrí sa k poznámkam a vyjadreniam kolegov. Nech sa páči, pán Ulmer. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv k mm, tomu skúšobnému mm, postupu bolo by pekne, keby sa komisia posnažila, aby jej e, návrhy boli celosvetovo uplatniteľné. To je bolo dobre, pretože e, to nepomôže, keď e, výrobca aut musí doplniť iné merania o spotrebe na rôznych kontinentoch a toto nepomáha k ochrane spotrebiteľa. To je náš najvyšší princíp a k tomu skúšobnému postupu musím povedať, že e, znie to ako keby e, priemysel e, podvádzal, ale priemysel len využíva tie medzery, ktoré sme nechali v predpisoch a je našou povinnosťou, aby sme tieto medzery zavreli. Karl Heinz odišiel, ale zníženie za 5 rokov je jeden, viac ako 1,7% za rok a pri um, pomerne jednoduchej cenovej sázbe vypočítané. A mm, čo týka tených spravodajcov, tak vidím, že s obmedzeným úsilím budeme môcť e, sa uberať rovnakým smerom a aby sme do roku 2050 e, povedali, že chceme ambiciózny cieľ e, na svete, ale chceme aj istý koridor pri pevných platbách a tiež potrebujeme hodnotia dopadu, aby sme spoločne mohli určiť, že či e, stačí merať len e, CO2, alebo potrebujeme ďalšie e, parametre, ale tu musíme súrne pracovať na tom, aby sme si uvedomili, že hodnotenie životnosti by znamenalo, že 20 až 30 CO2 podľa techniky sa spotrebuje na výrobu auta a potom zvyšok na jeho prevádzku a potom automaticky vznikla otázka, že či e, máme do toho zapracovať všetky e, klimaticky škodlivé plyny a e, v rámci toho, čo sme si predstavili, treba si uvedomiť, že cieľ sa nemení a limity sa nemenia, superkejty a inovácie sa obmedzujú a ak je to možné aj zjednodušia. Teším sa teda na ďalšie rozhovory. Ďakujem pekne spravodajcovi. Tým pádom sme sa dostali ku koncu rozpravy a to do 25. a 26. apríla e, tu bude mať e, potom hlasovanie k tejto dôležitej správe, lebo tu sa e, robí priemyselná politika, ale aj politika životného prostredia a to niekde musí byť vyvážené, musí to byť inteligentné, aby boli vyslané dobré signály pretože mm, tu ide aj o veľa mm, pracovných miest v Európskej únii a tu zohráva dôležitú úlohu aj ochrana spotrebiteľa, aj dôryhodnosť Európskej únie v otázke e, klimatickej a energetickej politiky. Jeden kolega to už povedal u elektrického auta, že e, je to pravda, že to je trik priemyslu, že ide o energetický mix, ktorý má členské štáty, keď my chceme mať mobilitu, je pekné, keď má niekto mm, elektrické auto, ale keď e, na 100% ho nabíja prúdom e, vyrobeným z uholných elektrární, tak aj tak sa dostaneme na emisie CO2 ktoré tie cieľe neplňa, čo niektorí kolegovia povedali celé do 2025, tak si musíme si pozrieť celý reťazec, nielen prevádzku ale asi aj jeho výrobu a musíme si presne povedať, ako náročne sa vyrábajú tieto autá, ktorí výrobcovia nastupujú na nové cesty a toto je malo byť e, do toho zapracované, že ak v novom zákondárstve e, má byť zohľadené spotreba CO2 aj pri e, výrobe auta a budeme o tom hlasovať v júli. Tým potom sa dostali ku koncu programu a chcem vyslovene upozoriť na to, že nie vlastnou vinou, ale e, kvôli e, menovaniu pápeža až dnes budem mať e, otvorenú konferenciu predsedov, to znamená od 15 do 15.45 som sa rozhodol, že e, nebudeme mať e, zasadnutie výboru pre životné prostredie, aby tí, ktorí sa chcú na tom zúčastniť aspoň mohli byť v prvej polovici, ale dnes máme dôležitú správu na programe a my začneme presne o 15.45 s hlasovaním a hlasovanie nebude trvať dlho a hneď potom budem pokračovať so správou kolegyne Glenis Wilmert a máme tu dnes hostia, pána Tajanyho, tiež k automobilom aj k tomu, aké sa majú v budúcnosti používať e, technológie. To bude debata dnes povede budeme mať otázky odpovede, takže nastane k tomu debata a budeme môcť e, k tomu klásť otázky. Všetkých e, srdečne pozývam, aby sa zúčastnili na tejto diskusii a potom od 18.30 do 19.18.30 do 19.50 15 to budem prebrať vo výbore, takže budem mať 45 minút na túto správu, takže prosím vás, si to naplánujte tak, aby všetci kolegyne, kolegovia a asistenti eh, mohli si to naplánovať. Želám vám eh, dobrú obednú predstavku. a vidíme sa tu o 15.45. Eh,